Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Drahí kolegovia, poprosím vás, začneme, keďže máme relatívne nabitý program. Všetkých vás tu vítam. Začala by som bodom 1, teda prijatím programu. Ak sa nikto nechce vyjadriť k programu, nechce požiadať o zmenu, tak považujeme tento program za schválený. Druhým bodom programu je schválenie zápisnice z 3. a 4. novembra. Zápisnice máte k dispozícii a do konca tohto zasadnutia, ak sa neobjavia nejaké námietky, tak budú považované za schválené tieto zápisnice. Bod číslo 3, to sú oznámenia predsedničky. Keďže koordinátori budú až neskôr dnes, tak oznámenia presuniem na zajtrajšiu schôdzu, ak vám to nevadí. Takže pôjdeme k bodu číslo 4. Je to výmena názorov s Klausom Klebom. Nech sa páči, Lambert. Ak mi dovolíte, stručne vás poinformujem o pokroku jednej zo správ, ktorú sme odhlasovali v tomto výbore. Ide o bývanie pre marginalizované skupiny. Chcem vám povedať, že náš návrh v rade prehodnotili, chcú niektoré veci zmeniť. Boli tu niekoľké pozmeňovacie návrhy, ktoré pomenili nariadenie a oni potrebovali viac času, než som čakal na predloženie návrhu. Včera mi predložili tento návrh, dnes ráno prebehol trialóg a dosiahli sme dohodu. Nejaké menšie zmeny tam ešte budú musieť byť, ale v zásade dohodu máme. Kľúčové je to, čo vám poviem teraz a to, že teraz platí Lisabonská zmluva. Máme tu novú fázu, v ktorej národné parlamenty majú 8 týždňov na vyjadrenie sa princípu subsidiarity. To znamená, že my sme našu prácu ukončili, ale musíme počkať do marca, kým to bude môcť byť rozhodnuté v pléne. To som len chcel povedať. Ja sa teším, že sme dosiahli dohodu, ale som trošku sklamaný, hoci sa teším Lisabonskej zmluvy, som trošku sklamaný, že nemôžeme ísť tou rýchlosťou, ako by sme chceli. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lambert. To bola taká informácia, nebolo to na našom programe. S tým druhým nariadením ešte budú ťažkosti, ale ďakujeme ti za poinformovanie. Ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, tak poďme k bodu číslo 4. Je to výmena názorov s generálnym tajomníkom Združenia európskych regiónov. Je to Kraus Kleb. Klaus, Klaus Klip, prepačte, ktorý je generálnym tajomníkom AER. Toto združenie funguje už 25 rokov. Je to najväčšia nezávislá sieť regiónov v Európe, v celej Európe, nejde iba Európsku úniu. Je tam viac než 270 regiónov z 33 krajín a sú tu aj medziregionálne organizácie. A my sme si pána Klausa Klipa pozvali, aby nás poinformoval o práci tohto združenia, najmä v kontekste novej zmluvy, pokiaľ ide o budúcnosť európskej koheznej politiky. Takže ak mi dovolíte, tak poprosím pána Klipa, aby vystúpil a potom bude krátka výmena názorov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa v prvom rade ospovedlniť. Mrzí ma, že tu nie je naša predsednička. Vo Francúzsku prebieha volebná kampaň na regionálne voľby, takže nebolo možné pre pani Michel Saban, aby dnes prišla. Včera som protestoval do Bruselu, obchádzal som budovu Berlamo a bolo tam napísané, že 1.12. v Bruseli je Svetový deň AIDS, ale všetci viete, že zároveň včera vstúpila do platnosti aj Lisabonská zmluva. Len som chcel spomenúť rok 2002, teda že vtedy konvent začal pracovať na tejto téme a vtedy som ja začal pracovať v EU v AER, pardon, takže Lisabonskú zmluvu veľmi úzko spájam so svojou prácou, s prácou Združenia európskych regiónov. aby sme urobili veľa v kontexte združenia, v kontexte Lisabonskej zmluvy. Myslím, že sme v Lisabonskej zmluve dosiahli uznanie úlohy regiónov, princípu subsidiarity a tak ďalej. Takže sa teším, že Lisabonská zmluva je v platnosti. Teší ma aj to, že vy, teda Európsky parlament, máte skutočné právomoci skutočného zákonodárneho orgánu a podľa mňa to môže byť dobrý nový začiatok dobrej spolupráce medzi Európskym parlamentom na strane jednej a volenými politikmi v regiónoch na strane druhej. Danuta už spomínala, že AER funguje od roku 1985 Máme tu členov z 33 krajín Európy. Všetci členovia sú členmi Rady Európy. 270 30 e, mimo Európskej únii, teda Švédsko, Norsko napríklad tam patrí. No a ten zvyšok to sú členovia z Európskej únie. Máme tiež 16 organizácií ako členov. Sú to asociácie prihraničných regiónov asociácia Pirenei napríklad, ktorá sa o chvíľu bude transformovať. A teraz k našej práci. My máme také dva piliere. Naše vzťahy s inštitúciou s Bruselom, to je e, tá prvá, ten prvý pilier. Podporujeme našich členov v diskusiách s Bruselom, ako aj s národnými vládami, pokiaľ ide o decentralizáciu. A ten druhý pilier, e, to je praktická spolupráca v troch skupinách. Poprvé výmena skúseností a tam máme viacero metódy, ktoré uplatňujeme. To sú naše vlastné metodiky z využitia expertného know-how z regiónu, teda nemáme nejakých externých poradcov, Eh, je to teda eh, vývena eh, študentov, akadémia, máme udelovanie ocenení za úspešnú činnosť a tak ďalej. Takže výmena skúseností, máme vlastné výmenné programy, stovky osôb, po ukončení profesionálneho vzdelania môžu sa zúčastniť takéto výmenného programu. A potom máme ďalšie projekty, niekedy podporované Európskou úniou, niekedy sme hlavným partnerom, niekedy sme len čistým partnerom. Viac než 90 nášho rozpočtu pozostáva z príspevkov našich členov. Menej než 10 nášho rozpočtu pochádza z rôznych finančných zdrojov, napríklad aj zo zdrojov Európskej únie. Znamená to, že naši členovia musia urobiť rozhodnutie stať sa členom a toto rozhodnutie implikuje aj e, poplatok, členský poplatok a toto, výška tohto poplatku sa neustále zvýšuje. Takže toto sú dve, dva tie naše piliere našej práce. Ako to funguje technicky? Máme tri výbory, dva stále. Pre hospodárstvo a regionálny vývoj, to je prvý výbor, potom druhý pre sociálnu politiku a verejné zdravie a ešte jeden výbor pre vzdelávanie, mládež a kultúru. Máme stály výbor pre inštitucionálne záležitosti v našom predsedníctve a potom máme ešte jeden výbor AER je správneho hľadiska združením. U nás komunikácia prebieha na báze akcia-reakcia, je to veľmi živá výmena. Všetci naši členovia sú veľmi aktívni v združení, neplatia si iba členské poplatky. To znamená, že my organizujeme napríklad fóra, občianské fóra, um, akadémie, združenia a tak ďalej v členských regiónoch, ale jednotlivé regióny aj prispievajú, robia lobistické aktivity, vypracúvajú dokumenty, organizujú konferencie, realizujú projekty, takže je to aktivita po celej Európe a svojou povahou je jedinečná. My sme naozaj prítomní vo všetkých 270 členských regiónoch. Toľko teda na úvod. Pozrieme sa teraz na témy, ktoré sú pre nás dôležité. Poprvé otázka, akú Európu chceme? Chceme Európu, ktorá bude príjmať nariadenie za nariadením, alebo chceme takú Európu, ktorá bude vychádzať z potrieb ľudí, regiónov, miest, miest. A ja si myslím, že potrebujeme takú Európu, ktorá posilní občanov, posilní regióny, aby títo mohli prevziať zodpovednosť a aby sa mohli rozvíjať. Ja môžem porovnať situáciu vo viacerých regiónoch v Európe, mám taký pohľad z vrtulníka na to. A keď sa pozrite na regióny v Európskej únii, niektoré sú porovnateľné, niektoré nie, niektoré robia obrovské pokroky, iné zasa nie. Takže týmto sa musíme zaoberať. Dôležitá je solidarita medzi regiónmi a dôležitá je spolupráca s európskymi inštitúciami. Volení politici v Európe ja už som povedal, že máme členov z 33 krajín a to znamená 33 rôznych systémov organizácie regiónov. Čo nás ale spája, je to, že ide o volených politikov. To sú politici, ktorí sa snažia e, zlepšiť životy svojich občanov, aby boli znovu zvolení a k dispozícii majú len 4 roky, aby dokázali presadiť tieto zlepšenia. Toto je mimoriadne dôležitá skutočnosť. Zdroje, kompetencie sú rôzne, ale vo všetkých regiónoch je snaha. Je tu veľmi úzke prepojenie s Európskym parlamentom, pretože aj tu sú volení politici. My sme uskočnili štúdiu v, v, na jar o hospodárstve a kríze a uvedomili sme si, že 22 miliónov malých a stredných podnikov po celej Európe a že tieto podniky predstavujú 98 či 99 všetkých podnikov fungujúcich v Európe a vytvárajú dve tretiny pracovných miest. Mnohí z vás viete, na e, tieto čísla poznáte, len som to chcela ešte raz zdôrazniť. No a keď príde finančná kríza typu tej súčasnej, kto je v kontakte s týmito malými spoločnosťami, ktorým hrozí krach. To sú naozaj množstva maličkých spoločností a táto komunikácia prebieha na úrovni regiónov. Tieto väčšinou majú malé rozvojové agentúry, regióny a snažia sa pomáhať. Napríklad v Čupani v Chorvátsku som videl veľmi dobrý príklad. Tam bol plný program eh, úverových garancií pre malé a stredné podniky pretože si povedali, že nemôžeme nechať skrachovať toľko podnikov, lebo by nám narastla nezamestnanosť, takže hľadali, hľadali riešenie a aj ho našli. Takže to bol len taký príklad toho, čo všetko môžu regióny urobiť, pokiaľ ide o boj proti kríze. Robili sme ďalší prieskum o energii naozaj reprezentatívny prieskum, máme mnoho reakcií z celej Európy a takmer všetky regióny, 91% z nich, sú toho názoru, že energia je hlavnou prioritou pre ne v budúcich 50 rokoch. A vidíme, že väčšina regiónov už má nejakú stratégiu pre klimatické zmeny, teda ako sa postaviť klimatickým zmenám. Zelená energia, obnoviteľné zdroje, alternatívne zdroje, tieto závisia od geografickej polohy. Sú teda dobré pre životné prostredie, ale e, vlastne tá geografická poloha je veľmi dôležitá. Preto sú dôležité regióny, pretože tie môžu vďaka zeleným energiám rásť. Napríklad, keď máte automobilový priemysel, a títo producenti spolupracujú s dodávateľmi vznikne nejaký klaster, nejaký reťazec a myslím si, že rovnaký potenciál má aj sektor energetiky. Máme tu odlišné riešenia, vychádzajúce z situácie v jednotlivých regiónoch. A toto bude nevyhnutne dôležitý faktor pre inovácie a zamestnanosť. Prišiel som z, Belfor- z Belfortu, minulý piatok sme tam mali valné zhromaždenie Išlo o diverzitu a inovácie pre rast a zamestnanosť. A tam sme presne hovorili o tom, čo všetko už regióny urobili. A GE, General Electric, si jedna medzinárodná spoločnosť, veľká medzinárodná spoločnosť. Táto spoločnosť nás oslovila, požiadala o spoluprácu, takže my sme v ich fabrike urobili naše valné zhromaždenie. A to je konkrétny príklad, že táto spoločnosť, veľká spoločnosť si uvedomila, že mnohé rozhodnutia o energii, o energii padajú na regionálnej úrovni. 50 až 70 eh, všetkých eh, zmierňovacích opatrení, adaptačných opatrení bude prijatých práve na lokálnej regionálnej úrovni. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, aby ste si uvedomili, že keď sa regiónom dajú potrebné právomoci, tak dokážu toho veľa. Uvedieme ešte jednu štúdiu, štúdiu o decentralizácii. Išlo o prepojenie medzi hospodárskym rastom alebo hospodárským rozvojom a decentralizáciou. Bol to projekt, ktorý sa ťahal obdobím dvoch rokov a my sme sa teda venovali decentralizácii. E, samozrejme, dôležité sú finančné zdroje pri decentralizácii a e, prostredníctvom alebo s pomocou bazilejského systému e, sme urobili štúdiu, či e, decentralizácia má dopad na hospodársky rast a výsledkom tejto štúdie bolo, že sa dá naozaj preukázať dopad decentralizácie na rast keď máme centralistickú krajinu, tak to brzdí hospodársky rozvoj krajiny. Toto je štúdia, o ktorej sme hovorili s viacerými expertami, DG Regio, sa tým zaoberalo a ďalšie generálne riaditeľstva. Oni vyslali svojich špecialistov, makroekonómov. Naozaj sme to detálne prediskutovali a všetci boli toho istého názoru. A je to poprvýkrát, čo takáto štúdia vôbec bola vypracovaná a tá metodika, ktorá bola použitá, je absolútne korektná a správna. Jedným z výsledkov bolo napríklad to, že pokiaľ ide o inovácie, regióny môžu napredovať, keď majú kompetencie v oblasti výskumu a univerzit. Ak univerzity a výskum sú organizované v krajine centralisticky, tak ten inovačný vývoj je oveľa pomalší než v prípade decentralizácie, pretože aplikovaný výskum znamená úzkú spoluprácu medzi podnikmi a výskumnou obcov. A to sa deje práve na regionálnej úrovni. Takže som vám uviedol mnohé príklady tém, ktorými sa zaoberá AER. Nechcem hovoriť príliš dlho, aby sme mali priestor aj na diskusiu o tom, čo vás zaujíma. Samozrejme, že kohezná politika je pre nás veľmi dôležitá. Naši členovia sú dôležití. E, pýtali sme sa na ich názory na túto oblasť, ďalej téma inovácií a hospodárskeho rozvoja. Napríklad pokiaľ ide o Lisabonskú stratégiu, a stratégiu 2020. Tým sme sa zaoberali potom klimatické zmeny, energia, vidiecký rozvoj, cestovný ruch, demografické zmeny. Toto sú mimoriadne dôležité témy. Ďalej financovanie zdravotných systémov na regionálnej úrovni. Zdravotníctvo vo východnej Európe a južnej Európe je absolútne platené z rozpočtov regiónu. Neviem, či to viete, platí to aj v škandinávských krajinách, napríklad v Nemecku, ja pochádzam z Nemecka, tam máme jednotlivé poisťovne, ale u nás, e, alebo, ale teda v krajinách, som spomínala, v krajinách východnej Európy, strednej, južnej a v Škandinávii e, to ide z regionálnych rozpočtov. Takže financovanie regionálneho zdravotníctva, potom tzv. e-health, teda využívanie informačných a komunikačných technológií v sektore zdravotníctva, rovnosť príležitostí, núdzový manažment, krízový manažment, potom téma kultúry, využívanie jazykov, aj tých menej frekventovaných, diverzita, pretože aj kultúra je dôležitá nielen technické odbory, ako strojárstvo a tak ďalej si vyžadujú e, vzdelávanie, to isté platí aj pre kultúru, potom podnikanie, politika pre mládež, toto je pre nás veľmi dôležitá. Tam sme prišli s viacerými akciami pod záštitou prvej európskej siete, regionálnej siete pre mládež. To sme vytvorili koncom minulého roka a chceme, aby sa aj mládež zapájala do našej práce v AER. Ďalej, decentralizovaná spolupráca, rozvojová spolupráca. Tam sa venuje hlavne energii, klimatickým zmenám a myslím si, že regióny v Európe môžu byť takou nejakou referenčnou hodnotou pre regióny na iných kontinentoch. Ďalšie témy napríklad rozhodnutie z valného zhromaždenia týkajúce sa očakávaní od novej komisie, robíme občianské fóra a tak ďalej. Subsidiarita Európa, to je projekt Európskeho parlamentu, do ktorého sa aj my zapájame. Cieľom je odkomunikovať uplatňovanie princípu subsidiarity podľa Lisabonskej zmluvy. No a som to celé uzavrel, aby ste správne chápali našu činnosť, že máme taký integrovaný prístup z rôznych uhlov, Robíme niekedy konferencie, ale väčšinou ide o takú zmes viacerých prístupov, akadémia, výmena osvedčených postupov, výmenné pobyty a tak ďalej. Takže pre každú túto jednu tému nie je to, že by sme raz za čas vypracovali nejaký dokument alebo zorganizovali nejakú konferenciu. Nie v každej tejto téme sa venujeme hĺbkovo, dlhodobo, aby zamestnanci samozpráv a politici dokázali na týchto základoch tvoriť svoje politiky. Takže toľko k našej aktivite na podporu regiónov. Regióny sa samozrejme podporujú navzájom, naše aktivity, výmena skúseností, napríklad e, e, do týchto aktivít sa zapájajú samotní zamestnanci miestnych samozpráv, Dôležité je, aby teda vlastne títo boli do toho zapojení, ani nejakí externí experti. Dúfame, že Európsky parlament zohrá ešte väčšiu úlohu, pokiaľ ide o presun právomoci na regionálnu úroveň. Už ste toho urobili veľa, ale ešte sa dá čo to spraviť. Ja si myslím, že by bolo dobré, keby volení politici z regiónov boli partnermi Európskeho parlamentu. Chceme, aby Európska únia, pardon, Európa ako taká sa rozvíjala všade, vo všetkých svojich kútoch a nie iba v niektorých regiónoch. Toto je náš cieľ a myslím, že je to náš spoločný cieľ. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Klaus. Naplánovali sme hodinu na celý tento bod, to znamená, že stále ešte máme pol hodinu na diskusiu. Ďakujem vám že ste nám odprezentovali nielen vašu aktivitu, že ste sa venovali tomu, čo sa deje na regionálnej úrovni v Európe. Uviedli ste nám aj príklady toho, ako európske regióny už reagujú na tie veľké výzvy, ktoré tu máme. Máme tu už troch kolegov, ktorí sa prihlasili o slovo. Kto by ešte chcel prehovoriť, prosím ho, aby sa označil, čo možno. Najskôr pán Vlasak ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne za uvedenie, za úvod do činnosti vašej asociácie. Dúfam, že viete, že veľmi úzko spolupracujeme s výborom regiónov a náš výbor, e, výbor regí, je zodpovedný za túto spoluprácu. A preto moja otázka, spolupracujete aj vy s výborom regiónov? napríklad s radou európskych miest a obcí a s kongresom miestnych orgánov Európy? Toto je organizácia Rady Európy. To je moja prvá otázka. A druhá otázka. V oblasti spolupráce sú podľa mňa mimoriadne dôležité také tie rozvojové motory, a týmito motormi rozvoja sú veľké mesta, takže prosím, ako vy spolupracujete s veľkými mestami v regiónoch? Pán Tremopoulos ako ďalší. Ďakujem. Bolo to veľmi zaujímavé, čo povedala pani predsedkynia. A ja by som mala takú otázku, ktorá sa týka politík, ktoré máme vytvári, vytvárať aj my. A vo všeobecnosti Európska únia. Vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa veľa diskutuje a niektorí hovoria, že kohezná politika by mala byť znova ponímaná národne. Máme sa tým zaoberať? Čo si o tom myslíte? Thank you, Madame Kusmanova. Pani, pani Kusmanova. Ja ešte говоря na, na bulgarský jazyk. Budem hovoriť po bulharsky. Chcem vám poďakovať za moja, ja ako o, e, predstaviteľka tohto výboru, prepačte, máme tu problém s tlmočením, vôbec vás nepočujeme. E, budem sa snažiť e, teda urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby to fungovalo. Funguje to? aby som eh, mohla odovstať eh, túto informáciu eh, zástupcom územných úradov v politiky. Hovoríte za to, že работите... Vy ste hovorili o rôznych politikách, ktoré Говорихте, че работите по кохезионната политика. Vy ste hovorili o koheznej politike, ktorú aplikujete, ktorá je súčasťou vašej práce, vašich aktivít a ako my vieme, Európska únia sa opiera o princípy solidarity, preto by som ja osobne chcela vedieť, či už rátate so špeciálnymi aktivitami v prospech nových členských štátoch. My všetci veľmi dobre vieme, že eh, regióny sú rozdielne, že medzi nimi sú veľké rôznorodosti. Niektoré eh, regióny, ktoré sú najmenej rozvinuté, sa nachádzajú v mojej krajine. A preto by som chcela vedieť, eh, že či rátate s politikou prístupu týchto nových členských štátov. Chcela by som tiež spoznať e, našich e, partnerov, či ide o územné spoločenstva alebo o vládne orgány, ako e, vy organizujete vaše partnerstva a že či máte v úmysle zintenzívniť túto vašu spoluprácu aj s územnými zastupiteľskými orgánmi nových regiónov. Klaus. Ďakujem pekne. Poprosím Klausa, aby reagoval. Um, Ďakujem. Pán Vlasák, nielenže spolupracujeme s výborom regiónov, ale bez nás by tento výbor ani len neexistoval. My sme lobovali za jeho vznik. A samozrejme, že máme každodenné pracovné vzťahy s týmto výborom. To isté platí pre kongres lokálnych a regionálnych orgánov v Európe. Vlastne štruktúra tejto inštitúcie vychádza tiež z činnosti AER, pretože my sme jedným z zriadovateľov tohto kongresu. Je tu veľký rozdiel medzi Radou Európy a Výborom regionov a našou organizáciou. V našej organizácii sú členmi samotné regióny, zvolia si toto členstvo a vysielajú svojich zástupcov do našich aktivít. Pričom tie ďalšie dve organizácie sú poradnými orgánmi, tam sú zástupcovia, je to malá skupina zástupcov, ktoré, ktorí zastupujú všetky e, provinčné, miestne, regionálne orgány vo svojich krajinách, takže tam to vyzerá inak. Preto som predtým spomínal, že to AER je skutočná sieť na báze akcie, reakcie skutočnej spolupráce. Ako spolupracujeme s veľkými mestami? To bola vaša ďalšia otázka. Áno, aj mesta sú našimi členmi. Momentálne sa rozvíja spolupráca s Eurocity, s tými, s tými veľkými mestami v Európe. Sem tam máme názorové rozdiely, ale v zásade máme rovnaké ciele. a spolupráca medzi našim sekretariátom a našim prebieha. My sme v kontakte, máme spoločné stanoviská a tak ďalej. Pán Trimopulos, renacionalizácia, to je naozaj pekná otázka. My sme samozrejme proti takémuto kroku. Pánovi Barosovi sme pred pár rokmi zaslali otvorený list k jeho non-paper, k jeho pracovnému dokumentu. To je dokument, ktorý vlastne neexistuje, ale každý o ňom hovorí. No a na záver sme sa spojili s ďalšími združeniami, napríklad aj z Eurocities. Vytvorili sme spoločné stanovisko a povedali sme, že toto nie je náš zámer. V kontexte Lisabonskej zmluvy, ktorú som pred chvíľou spomínal, tam sa uvádza subsidiarita, myslím, že 16 krát. Z toho vyplýva, že regióny je potrebné brať serióznejšie a teraz v tomto momente niekto chce hovoriť o renacionalizácii. Alebo sa pozrite na tú štúdiu o decentralizácii a hospodárskom raste. Ako vôbec môžete hovoriť o znovu znárodnení regionálnej politiky? Pozrite sa na Lisabonskú agendu z roku 2000, spomínate si, budúci rok budeme najsilnejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na svete. Toto vyrokovali národné vlády a Brusel, ale zabudli sa spojiť s tými, ktorí naozaj robia implementáciu takejto politiky. A preto si myslíme, že znárodnenie, znovu znárodnenie, renacionalizácia je mimoriadne problematická. V východnej Európe v týchto krajinách sú skôr centralistickejšie systémy ale my sa snažíme neustále argumentovať v prospech presunu kompetencií na regióny. Pozrite sa na Francúzsko, Alsasko, Štrásburg. Toto je región, ktorý je ako pilotný projekt financovaný priamo zo zdrojov EÚ a využívajú 100% prostriedkov. A v zvyšku krajín, v ostatných krajinách sa sice neriadi, neriadi zle, ale čas prostriedkov vracajú, pretože nespotrebujú 100% prostriedkov z Európskej únie. A ešte tu bola ďalšia otázka týkajúca sa koheznej politiky. Bez pochyby aj v našich stanovách je uvedené, že našim zámerom je solidarita medzi regiónmi. A bez pochyb podporujeme koheznú politiku, hlavne pokiaľ ide o tie chudobnejšie regióny vo východnej Európe. My chceme, aby tu bola regionálna politika pre všetky regióny, pretože niekedy sú problémy aj v tých bohatších členských štátoch, keď sa hovorí o konkurencie schopnosti. To sú všetko veci, ktoré sú dôležité. A my chceme takú koheznú politiku, ktorá bude podporovať chudobnejšie regióny v Európe, hlavne vo východnej Európe. E, pani Husmanová, to je bezpochybné. Našimi členmi sú regionálne vlády, to je tá druhá úroveň v krajine. A to sú naši partnery. Niekedy sa spájame aj s národnými vládami v závislosti od situácie. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Ďakujem pekne. Lamber má otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám dve otázky. Vy ste um, ehm, so s Elanom hovorili o e, klimatických e, zmenách a opatreniach a tak ďalej. Keď sa teraz skutočne pozriem, že čo sa vynakladá z peňazí e, regionálneho fondu za rok 2006-2007, sú to len nejaké 2%. A je potrebné mať tú určitú predstavu. A ja by som to chcel združiť e, s Barkovou správou, pretože tam sa hovorí, že vráťme sa za, k základom regionálnej politiky a zbáme sa toho, čo nechceme a sústreďme sa skutočne na to, čo chceme dosiahnuť. A takisto tu máme diskusiu o tzv. sektoralizácii finančných zdrojov, teda možno väčšie fondy by mali vznikať pre určité ciele, na splnenie určitých cieľov. No možno to nie je až taký dobrý prístup z hľadiska regionálneho využívania finančných prostriedkov. Čo si myslíte o modernizácii finančných nástrojov? boli by možno také cieľané fondy, kde by si mohli regióny, ktorých mohli regióny čerpať v Bruseli, alebo by sme mali zmeniť tento prístup. Teraz druhá otázka. Som veľmi rád, že vás tu vidím a, že, um, a sme veľmi radi, že existuje takáto organizácia. Ale teraz otázka. Um, ste schopní sledovať, čím sa zaoberáme? Ste schopní sledovať naše správy, ktoré sú napríklad zásadné aj pre budúcnosť kohezného fondu? Máte čas vôbec sa s týmto zaoberať? Ďakujem, pán Peter. Áno, ďakujem veľmi pekne ja by som sa chcel pripojiť k tejto otázke. My sme si vypočuli dosť veľa o tom, čo robí e, Združenie regionov, ale vy ste teraz v organizácii, ktorá sa zaoberá legislatívou a e, od čias vstúpenia do platnosti Lisabonskej zmluvy ešte intenzívnejší. Čo sa týka regionov, my sme takisto zástupcovia záujmu, záujmov regionov v Európe. A moja otázka znie, čo očakávate od nás, špeciálne od tohto výboru, kde by sme mohli v nasledujúcich mesiacoch podľa vášho názoru smerovať v práci nášho výboru. To by ma zaujímalo, ako vidíte vy našu prácu. To je jedna otázka. A druhá otázka, keď e, teraz vidíme nejaké oznámy z komisie alebo Parkerovú správu, tak vidíme, že kohezná politika, štruktúrálna politika bude v budúcnosti podriadená cieľom ako sú životné prostredie, klima, klimatické zmeny, a sociálne veci v hrubých rysoch. Takže kde zostáva hospodárska konkurencieschopnosť, kde zostávajú infraštruktúry a tak ďalej. Ako to vidíte vy? To by ma zaujímalo. Pán Oleničák ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja takisto mám niekoľko otázok. Um, a e, s mnohými tézami, ktoré ste tu mm, prehlásili, čo sa týka mm, vedy a decentralizácie, s tým súhlasím, ale tak ako moji predrečníci, kolegovia hovorili, ja by som sa chcel opýtať na konkrétne veci. Hovoríte o očakávaniach, že regióny by mali mať viac kompetencií. Ja pod tým rozumiem teda viac kompetencií, ako majú vo všeobecnosti v jednotlivých členských štátoch. A otázka by zniela, že aké sú tu očakávania, aké konkrétne úlohy by chceli regióny prevziať bezprostredne od členských štátov? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Aký máte postoj k politike, ktorá sa začína praktizovať v Európskej únie. To znamená, že je to politika, ktorá je previazaná s makroregiónami momentálne funguje e, stratégia okolo Baltického mora. A teraz otázka, um, akým spôsobom by sa mala rozvíjať e, politika makroregiónov. Aký máte vy na to názor? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, tak najskôr by som odpovedal pánovi Piperovi. Pán Piper, prepačte, že budem hovoriť po anglicky. Myslím si, že ste skutočne veľmi, e, teda, že ste udreli kniz po hlavičke, keď ste sa hovorili, keď ste sa opýtali, ako chceme s vami spolupracovať v rámci koheznej politiky. My je to spolupráca, my chceme predniesť naše stanovisko, my chceme diskutovať s našimi členmi aj o stratégii 2020 po Lisabone, e, takisto ako to má vyzerať rozpočtovo, v budúcnosti non-paper keď sme e, si to pozreli, tak to bol pre nás skutočný šok. Takže je to niečo, proti čomu musíme skutočne silne spoločne bojovať a pôsobiť. Ja myslím si, že a dúfam teda, že to bude tvoriť súčasť aj vašej práce v tomto kontexte. Ďalšia otázka, samozrejme, otázka konkurencieschopnosti. Áno, presne takto si myslíme, že by tá spolupráca mala aj v regionálnej politike prebiehať. Nehovoríme tu len o Eh, vládnuť alebo riadenie rôznych programov, ale aj o konkurencieschopnosti ako takej. Čo sa týka eh, otázky, ktorú položil Lambert, my sme v rámci našej štúdie zistili, a, my sme zapýtali členov, že regióny nevyužili všetky možné prístupné dostupné finančné zdroje, ktoré boli k dispozícii pre určité programy a energetické politiky. No e, prečo je to tak? Nie je to preto, lebo by sa nezabrali energetickou politikou. Nie, my práve vieme, že sú veľmi aktívni v tejto oblasti, ale je to práve vďaka nedostatku in- informácií. Keď sa pozriete okolo seba, koľko rôznych programov existuje, ktoré riadia rôzne generálne a, e, riaditeľstva a musia vás vlastne vlastne splňať e, rôzne pokyny, manuály a regióny sa ale veľmi ťažko orientujú vo všetkých týchto možnostiach a práve z týchto dôvodov má množstvo regiónov s problémy s riadnym využívaním e, programov pre energetiku. V každom prípade však neznamená, že by na tom nepracovali a že by do toho neinvestovali svoj čas. Čo je ale zaujímavé, sú to väčšinou regióny, ktoré sú silnejšie, menej silné. Už keď sa pozriete Spojené kráľovstva, tam sú kniežatstva, ktoré nie sú také silné ale majú rôzne verejné zákazky a financujú z nich eh, budovy, eh, škôl, potom zamestnanci, rôzni zamestnanci majú akcie v školách, tak aby rozširovali povedomie. Pracujú teda na tej udržateľnosti aj na úspore energie nemajú príliš veľa finančných zdrojov a potom sa pozrite napríklad na regióny, ako je napríklad Valencia, ktoré sú na čele uh, E, oni vybudovali e, jeden miliónový veterný park. Máme celý rad ďalších regiónov, ktoré e, idú príkladom, ktoré poskytujú lacnejšie kredity alebo iným spôsobom podporujú a stimulujú firmy a podniky, práv, aby sa uberali práve cestou obnoviteľných zdrojov energie. Takže na jednej strane máme tie oblasti, ktoré majú finančné prostriedky a nerobia toho príliš veľa a na druhej strane práve naopak No a otázka prístupu makroekonomického e, smerovania e, v tom non-paper, tam vidíme, že to je absolútne milný prístup, pretože keď videlíte podstatnú časť financií na to, aby e, aby sa niekto s niečím vysporiadal. My si skutočne, my chceme vidieť, pardon, výsledky. A pokiaľ chceme vidieť výsledky, my musíme k tým výsledkom nejakým spôsobom dospieť. To nestačí, keď vyčleníte 50 miliard eur v nejakej spoločnosti na autá? Alebo sa musíte zaoberať eh, tým, či vôbec váš produkt predáte, alebo aký eh, to bude mať dopad všetko. Takže my skutočne musíme eh, nasledovať intencie regionálnej politike, musíme hovoriť so zúčastnenými stroj, stranami, Myslím si, že vyčleniť veľké finančné obnosy, ja si myslím, že toto nie je správna cesta. Musí to byť všetko poriadne implementované a realizované, pretože bez toho nebudeme mať žiadne výsledky. Čo sa týka zmena integrovaného prístupu, tu to nevidíme pozitívne. A teraz, čo sa týka otázka, na čom pracujete. Či vieme, o čom, na čom pracujete? Áno, e, my veľmi pozorne sledujeme prácu Európskeho parlamentu a potom to bola ďalšia otázka, aké ďalšie právomoci pre regióny. Samozrejme, toto je veľmi citlivá téma. My veríme v subsidiaritu, decentralizáciu a čo sa, ale, e, ale keď sa zameriate na existujúce štúdie, nielen ktoré sme e, zadali my, ale aj v rámci OECD. Zo všetkého vyplýva, že regióny zohrávajú zásadnú úlohu práve v otázkach hospodárskeho rozvoja. Takže je samozrejme dôležité podporovať regióny. E, regióny majú e, veľké právomoci v celom rade oblasti a mohli by mať ešte týchto právomocí viac. Čo sa týka postoja AR voči politike makroregiónov. O tom by sme mohli hovoriť skutočne veľmi dlho. No ale my sa snažíme obhajovať skutočne to, aby regióny, ktoré majú politikov, ktorí boli volení občanmi, aby mali skutočné právomoci, pretože oni rozhodujú v každodennom živote. My máme makroregióny, ktoré by sa mohli zlúčovať, vymieňať si skúsenosti e, počas rôznych konferencií. Napríklad, keď sa obrátime na niekoho v rámci nášho byra, tu sa, toho sa zúčastnili napríklad niektorí škandinávskí kolegovia a títo príliš e, nevedeli veľa o tom procese konzultácie, pretože konzultácie môžu niekedy aj viaznúť. A napriek a, niekedy teda e, cez e, tých zvolených politikov sa skôr zistí, kto na čom pracuje a keď ste vy normálny občan a neviete, kto je na čo za, za čo zodpovedný, tak sa väčšinou len nahneváte, potom si zložíte ruky. Uh, do no, ona a uvedomíte si, že netreba ani nič robiť, lebo aj tak nič neovplyvníte. Ale pokiaľ ste miestnym zastupcom a a viete, že na vašich uliciach nie je príliš čisto, tak môžete v rámci vašich kompetencií a úloh a vašej práce môžete uh, tu zjednať nápravu. Takže e, tie veci vyzerajú niekedy ináč. Uh, a toto je ten problém. Uh, makroregiónov. Takže pokiaľ budete vyvíjať takúto stratégiu, je treba zamyslieť sa nad tým, eh, kde to bude končiť. Dnešná Európska únia má 27 členských štátov a chceli by ste Európsku úniu, ktorá by sa skladala z desiatich makroregiónov, mali by sme sa obrať touto cestou, ale myslím si, že v tomto kontexte by sa nám to nepáčilo, pretože tu ide o spoluprácu medzi rôznymi vládami. Predstavte si, že by tu bol nejaký pobaltský región alebo juhovýchodný región, tak to by to možno vyzeralo potom. Myslíte si, že by si to občania skutočne želali? Ja si to nemyslím. Ďakujem. Pán Dörer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som mal jednu na vás, otázku na vás, pán generálny tajomník Klip. My sme v Európskej únie vytvorili právny inštitút, a to je Európske združenie pre teritoriálnu spoluprácu. Toto bolo aj želanie regiónov, tak aby sa umožnili, a e, umožnili aby sa umožnilo organizovanie cezhraničných e, zlúčení. Ako to hodnotíte? Postačuje to, alebo chcete pre tieto euro regióny ešte viac a okrem toho existuje diskusia o cezhraničnej spolupráci práve tam, kde e, sa to dotýka e, vonkajšej hranice Európskej únie. Toto je veľmi ťažká otázka podľa nás, pretože tu zohrávajú úlohu aj ďalšie veľmi dôležité aspekty. Ďakujem, pán Bradburn. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som, ja som najskôr nechcela položiť otázku, kým som si nevypočul niečo, čo chcem komentovať. AER sa zaoberá regionálnymi regionálnymi otázkami. My máme v parlamenty v Škótsku a v Írsku, ale zvyšok sú miestne samozprávy. To znamená, že ako vy ponímate túto vládu? Čo uznávate máte a, ako druhourovňovú vládu, ako ekvivalent druhourovňovej vlády samozprávy, alebo čo sa má týka toto vaše hodnotenie? Na vec a potom ešte snáď poznámka jedna. Ja som veľmi rád, že som si v odpovede na predchádzajúcu otázku vypočul, že sa nechcete púšťať do otázky, aké právomoci chcú regióny pretože ja zastávam politiku, že by sa regióny bez exist- v tej existujúcej právnej podobe mali zrušiť a všetko by, e, všetky kompetencie by sa mali odovzdať miestnym samozprávam, tam, kde je to vhodné. Takže som veľmi rád, že ste sa tu nevyjadril e, k tomu, ako by sa malo decentralizovať, pretože by to mohlo vyvolať skutočne veľmi negatívne reakcie. Ale ešte krátka, krátka otázka. Otázka regionálnych politik na úrovni Európskej únie a otázka finančných zdrojov. Aj vy to vidíte. A ako záležitosť, kde musí vzniknúť, musia vznikať určité pilotné projekty alebo experimenty. A Štrásburg napríklad je už takým regiónom, ktorý dostáva prostriedky priamo z Európskej únie a mňa by zaujímalo, ako sa to ako sa to osvedčí, ako sa to ako koncept na miestnej úrovni zvládne, pretože my v Spojenom kráľovstve máme úrady, ktoré e, pracujú s regionálnymi fondami a ktoré to väčšinou nezvládajú a vyvolávajú skôr problémy s miestnymi samozprávami a regionálnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za daný projekt. Takže mňa by zaujímalo, ako si vymyslíte, že by sa malo postupovať ďalej tým najvhodnejším spôsobom, pretože keď som tu, si tu vypočul um, tú renacionalizáciu, tu nechceme, ale ako sa budú tie fondy členským štátom pridelovať, ako budú vyzerať tie kanály a ako to budete vidieť vy, ako to vyhodnotíte, keby sa to malo správovať na miestnej a nie regionálnej úrovni. Posledná otázka, pán Cortés. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel položiť dve stručné otázky pánovi generálnemu tajomníkovi AR a ER. Prvá otázka sa týka práce, ktorú odvádzate v oblasti riadenia, správovania. Pre nás by bolo zaujímavé vedieť, aké máte skutočno, e, skúsenosti a za druhé, aké, ako máte spoluprácu s občianskou spoločnosťou, ako kontaktujete tieto najrôznejšie spoločnosti a združenia. pokiaľ ide o európske zoskupenie zružení, to je európsky právny nástroj pre územnú spoluprácu, to je niečo, čo máme, čo presadzujeme od samého začiatku. E, tu myslím, že e, sme to ešte s Janom Olbrichtom, ktorý bol spravodajcom v parlamente, sme zorganizovali toto vypočutie a z toho vyplýva teda, že sme za takýto systém. Ale aby sa to pretavilo do praxe. To chvíľočku trvalo. Teraz máme v skúsenosti, napríklad Pireneje. Tam jediný spôsob, ako sa dá vytvoriť eh, práve takéto zoskupenie EEGC, eh, je to, že vlastne ideme cez celé Pireneje. A máme tu ďalšie príklady aj z iných častí Európy. Takže tam sme za, ak by sa to malo byť niečo, čo by sa dalo ďalej vyvinúť ako nejaké euro. Okresy to nevieme Eh, na to nemáme zatiaľ názor. Najprv sa musíme presvedčiť o výsledkoch tam, kde tieto EDGC eh, vznikli a ako sa im darí. A tie vonkajšie hranice Európskej únie, k tomu by som sa chcel len uistiť, že viete, že máme také pravidlo v rámci EDGC, kde sa hovorí, že sa k nemu môžu zmluvne pripojiť aj eh, krajiny mimo Európskej únie Čiže my sme to tam na schvál zapísali, aby to bolo otvorené aj regiónom krajín, ktoré ešte nie sú e, členmi Európskej únie. Teraz pokiaľ ide o situáciu v Spojenom kráľovstve, to je veľmi britská diskusia, by som povedal. Čiže skoro som v pokušení e, povedať, že aby sme sa nepúšťali do tohto, lebo máte pravdu. Uh, vy v Spojenom kráľovstve máte Škótsko, Wales, Anglicko, ale našimi e, členmi sú tie grovstva v Anglicku. Nie je tam vôbec zastúpený škótsky alebo anglický parlament, aké pokiaľ ste sa ma pýtali, alebo keď som sa ja pýtal našich členov, aby mi vysvetlili, ako to funguje, e, či je Spojené kráľovstvo federácia, konfederácia, alebo čo je to správne hľadiska, tak to nikto nevie. To je subjektívny názor, nič iné. A tiež neviem, či som dobre počul, čo ste povedali. My sme za to, aby sme regionom dali viac právomoci, ale ako to vidíme, u nás vždy v tých krajinách, kde sa volia politické zastupenie, tak e, ako keby boli regióny pod centrálnou vládou. E, ja viem, že v Spojenom kráľovstve je to inak. Vy máte tie regionálne exekutívy, tam sú často byrokrati, častokrát nikto nevie, kto tam je, e, kto za čo je zodpovedný. Ja to veľmi dobre poznám. V Spojenom kráľovstve je to trošku iné, pokiaľ ide o tú úroveň vlády a riadenie fondov finančných prostriedkov. Region Alsaska vo Francúzsku to je jediný príklad z Francúzska, ale existujú aj iné eh, krajiny, kde sa regionálne prostriedky pridelujú regionom. Nie je to vždy úplný chaos, sú niekde aj problémy, ale sú aj problémy s národnými vládami, ktoré eh, si radia so svojimi rozpočty tak, ako by nemali. Preto si aj tak myslím, že máme oveľa viac regionov a máme iba len dva príklady, kde sa to nedarí, ale keď sa to nepodarí dvom, tak to potom to má dopad na oveľa viacej obyvateľov a tie dopady sú oveľa horšie, pokiaľ ide o problém v nejakom malom regióne. Je to otázka toho, že to sa stáva a dá sa to vyriešiť. Otázka toho vládnutia spôsobu riadenia správy. To je niečo, čím sa zaoberáme v AER. Chceli by sme mať spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, národnými vládmi na regionálnej úrovni. Občianská spoločnosť. Ďalšia otázka. To je veľmi zaujímavý dotaz. Je to zaujímavé, lebo ja sa domnievam, že na úrovni regionov to, čo sa odohráva a ako regionálni politici pracujú, tak my napríklad nemáme politické skupiny, ani národné skupiny. Čiže my často máme veľmi otvorené diskusie medzi politikmi a často vidíme, že politici z tej istej strany, v tej istej krajine, keď sa stretnú s politikmi z e, takisto vyprofilovanej krajiny, tak častokrát sa líšia v názoroch, čiže máme konkrétnu predstavu alebo koncepciu, že by sme mali spolupracovať s ECOSOCom v rámci EÚ. Takisto často ich pozývame na naše aktivity, či už ide o tvrdé aktivity, ktoré sa týkajú takých tvrdých vecí, ako je energetika, tam tiež pozývame zastupcov členskej spoločnosti, lebo častokrát je tam silné prepojenie medzi tým, čím sa tieto spolky a spoločenstva zaoberajú a na čom pracujeme my. Niekedy sú tam fantastické príklady riešenia rôznych regionálnych politik, občianské hm, združenie a občianská spoločnosť tam silno tomu prispieva. Napríklad tie občianské fóra, to je pre občanov, ktorí sa schádzajú a my im umožňujeme, aby sa mohli venovať rôznym politikám. Ďakujem, kolegovia. Máme ešte 6 kolegov, ktorí sa hlásia a už prekračujeme náš čas, čiže pokiaľ budete súhlasiť, skúsime skrátiť ostatné program, body nášho programu, aby sa všetci mohli vyjadriť, pokiaľ súhlasíte, ale zároveň by som vás chcela poprosiť, aby ste hovorili stručne a náš host, aby odpovedal krátko, aby sa nám to príliš nepretiahlo. Pán Bosinárt. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel privítať veľmi to, o čo ste hovorili o tom z dvoch dôvodov. Eh, najprv chcem sa spýtať, aký je váš názor na politiku kohézie, čiže koheznú politiku a ďalej, že či ste pripravení v najbližšej dobe spolupracovať s tou pracovnou skupinou pre budúcnosť európskej politiky súdržnosti, ktorá bude čoskoro vytvorená na pôde tohto výboru. A po druhé, aký dopad by mala kohezná politika mala mať, teda v rámci toho nového finančného rámca pre rozpočet. Pretože máme ekonomickú krízu a máme aj budúcnosť finančného rámca. Takže chcel by som povedať, že ja by som radšej rozširoval tú regionálnu dimenziu, pretože podľa môjho skromného názoru len táto môže zaistiť medziregionálnu koordináciu. Lebo bez regionálneho rozmeru nič nedosiahneme. Ďakujem. Pán Obermajer a potom ďalší kolega. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem hovoriť veľmi stručne ako Rakúšan e, by som sa chcela pána generálna tajemníka opýtať, či už boli uh, rozhovory, či už e, mal rozhovor s budúcim pánom komisárom Hánom. Pokiaľ áno, tak by som chcel vidieť o čom. A, za, a druhá otázka, aké, aký obsah alebo aké e, úlohy by ste si mysleli, že by mal nový komisár plniť? Ďakujem. Pán Gudmáš, ďakujem. Mám takú trošku možno bolestivú otázku. Keď sa pozriete na prostriedky Napríklad spolupráca na úrovni regiónov to sú len 2 z celých e, prostriedkov koheznej politiky. 2 alebo 2 20 7,7 miliardy na obdobie roku 2007 až 2013. A keď sa pozriete na finančné výhľady, ktoré boli skoršie, tam teritoriálna spolupráca krajín, kde boli zapojené viaceré krajiny, že tieto Projekt nedosiahli úroveň 95%, je to asi na úrovni 91%, čiže asi 4% neboli splnené. V niektorých krajinách je to lepšie, ale tých 95% to stále nie je. Nemáme informácie k novomu finančnému výhľadu, ale myslím si, že zlepšenie systémov riadenia kontroly v teritoriálnych projektoch by pomohlo 100 z tých 100 neakceptovaných projektov v novom finančnom výhľade, z nich 25 je teritoriálnych, takže ako môžeme spolupracovať my a vy, aby sa tá situácia zlepšila? 2% prostriedkov, ale je to veľmi citlivé, lebo v tých projektoch je veľa krajín. A zaostávajú oproti národným kohezným projektom vrátanie sociálneho fonda, fondu a regionálneho fondu. Takže ako to vyzerá? Máte rovnaký pocit podľa vašich informácií? No Klaus, teraz máš 5 minút, máte 5 minút na reakciu na tieto otázky. Um, now future cohesion policy, we have a position that we adopted. Áno, pokiaľ ide o regionálnu a koheznú politiku, tam máme dokument s našim stanoviskom, nech sa mi to celé čítať, inštitucionálny rámec a tak ďalej a tak ďalej. To bolo prijaté na hlavnom zhromaždení minulý týždeň. Vyvíja sa to. Áno, samozrejme chceme s vami čo možno najúžšie spolupracovať. Rozpočtové limity, limitácie, áno, existujú. A myslím si, že aby sme prekonali hospodárskú a finančnú krízu, dôležité je, aby regióny mali možnosť robiť riadnu regionálnu politiku. Áno, samozrejme, že môžeme škrtať regionálnu politiku, nech sa páči, ale odkiaľ potom pôjde hospodársky rast, kto bude tlačiť na inovácie, na zamestnanosť a tak ďalej. To vyplýva z nášho prieskumu o hospodárskej kríze, že tie krajiny, eh, pardon, tie spoločnosti, ktoré boli veľmi inovatívne, tak tie skrátka prešli zmenami, adaptovali sa na zmeny e, situácie hospodárskej súťaže a tak ďalej, čiže lepšie reagovali na krízu než iné spoločnosti. Nový komisár, áno, myslím, že v piatok som sa to dozvedel počas valného zhromaždenia, tak som takmer vyskočil do výšky, pretože nový komisár má regionálne pozadie, pôsobu v regionálnej politike ja už som sa spojil s rakúskými regiónmi. Všetky rakúske regióny sú našimi členmi. My urobíme zasadnutie, stretneme sa s našim novým komisárom no a pokiaľ ide o tie naše očakávania, očakávame toho veľa, zrejme viac, než bude schopný dodať. Očakávame, že bude pokračovať v politike, ktorú začala Danita Hübner, ktorá odviedla veľmi veľký kus práce pokiaľ ide o podporu regiónov, na toto očakávame aj od novej komisie, nového komisára. Pokiaľ ide o teritoriálnu medziregionálnu spoluprácu, máte pravdu, že je to len nízka suma. Myslím, že do budúcna by to malo byť viac. Ale aj ten prístup by sa mal podľa mňa zmeniť. V Európe stále hovoríme o diverzite, o bohatstve našich kultúr a že toto je veľký príspevok do budúcna ale v konečnom dôsledku prepájanie ľudí, spolupráca, to je problém. A interregionálna spolupráca je vynikajúcim nástrojom na podporu takejto spolupráce. Ale stačí to? To je tá otázka. Prečo nerobíme také projekty, kde by spolupracovali regióny z rôznych krajín na hľadanie a implementácii riešení rôznych eh, pr- eh, problémov? Financovanie na tieto účely je relatívne obmedzené, takže tomu by sme sa mali venovať do budúcna. Politici sa musia stretávať nezávisle od e, politickej príslušnosti a to aj robia, diskutujú o pro problémoch. Ak sú tu názorové rozdiely, tak si kladú otázku, prečo máme rôzne názory, odkiaľ to pochádza. A nie je to bojová atmosféra, oni sa to snažia pochopiť tie rozdiely. No a potom vidíte, že pôvod z odlišných krajín spôsobuje, že argumentujete iným spôsobom, že tam je skrátka tá realita iná a keď sa toto všetko prepojí, tak skrátka vidíte, že dosahujete úplne inú úroveň informovanosti, poznatkov, keď sa všetko berie do úvahy, všetky tieto aspekty. Takže podľa mňa je tu obrovský potenciál pre interteritoriálnu spoluprácu. A ja musím vyjadriť sa kriticky aj na adresu mojej vlastnej organizácie, že táto politika je tu už roky. Vždy tu máme na stránke informácie, máme tu nejakú brožúrku, ľudia sa zúčastňujú, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo riadne odkomunikovať tie najnovšie poznatky, takže na tom budeme musieť aj my zapracovať. Ďakujem, pán Luchan. Ja by som chcela položiť otázku eh, týkajúce sa eh, klesajúceho um, klesajúceho HDP, pardon. My vieme, že všade HDP klesa a tým pádom bude aj rozpočet EÚ klesať. Momentálne hovorí komisia o iných prioritách, ako je znečistenie životného prostredia, finančná kríza a iné Rád by som vedel, do akej miery si myslíte vy, že tento aspekt by mohol ovplyvniť regionálnu politiku, regionálny rozvoj. A čo vy e, budete robiť konkrétne preto, aby sa regionálny rozvoj, respektíve peniaze, ktoré sú k dispozíciu, e, k dispozícii pre tento subjekt e, v EÚ, aké peniaze teda prostriedky poskytnite, aby sa to ne znižovalo, aby to neovplyvnilo rozvoj. Ďakujem. Nové programy. Máme nové programy a vieme, že by sa mali znižovať rozdiely medzi regiónmi. Toto sú špecializované programy pre určité regióny a jeden z týchto problémov sa týka aj východnej Európy a tam sú práve tieto najchudobnejšie regióny v celej Európe. A mňa by zaujímalo, bez toho, že by sme zapúšťali komplexnej diskusie o budúcej regionálnej politike, čo sa s týmto nástrojom bude ďalej diať. Mňa by zaujímalo, či by ste nám vy možno mohol eh, vyhodnotiť, či je tento nástroj účinný, či je ten program um, ehm, zahľadzovania diferencií účinný. Je tam napríklad program pre východné Polsko to sa možno konkrétne týka niekoľkých, len niekoľkých regiónov v tejto oblasti, ale e, teraz sa pán Klip pýta, hovoríte o východnom partnerstve? Nie, nie, nie. Ja hovorím o programe pre východopolské regióny. Áno, to je taký dodatočný program, ktorý bol užitý na mieru určitým chudobným regiónom. Ja som zvedavá, či viete o tom niečo a či viete tiež, či sa či je tento e, nejakým spôsobom dobrý. Ďakujem veľmi pekne. Pán, e, vy ste hovorili o, o obyvateľoch v Európe, o decentralizácii a o tom, ako najlepšie využívať e, prostriedky z fondov, ako ich čo najefektívnejšie využívať. A na to, aby sa využívali prostriedky, tak beneficienti ich musia požadovať, ale oni si musia dať rady s veľmi komplikovanými procedúrami, s veľkou byrokraciou. A tu mám otázku, čo sa robí preto, aby sa zjednodušili predpisy, aby sa odbyrokratizovala procedúra poskytovanie prostriedkov z Európskej únie, pretože ja som mala dosť často dočinenia s veľmi eh, a keď to chcem eh, mierne vyjadriť, tak s dosť hlúpými predpismi, ktoré dosť blokovali možnosti čerpania prostriedkov a ktoré iritovali eh, ich užívateľov či požiadateľov. A druhá otázka, ekológia by mala, ja, ja, pardon, ja poznám prostriedky, ja, pardon, ja poznám, ja poznám, je, je nejaká regionálny, je region v Poľsku, ktorý spadá do, do, do programu Natura 2000, ale oni nemôžu čerpať ekologické prostriedky, pretože majú neštandardné postupy. postupy. Je to veľké prostredie, je to, je tam málo občanov a oni sú vylúčení z čerpania takýchto prostriedkov. Ja som sa chcela opýtať, či e, sa e, potýkate s takýmito problémami a otázkami a aká je vaša reakcia. Ďakujem. A teraz bude reagovať pán Klip. Áno, máme problémy s AVP a nevieme, či sa skutočne znižuje v celej Európe, ale určite to znamená väčší tlak na rozpočet. Národné vlády teda budú hovoriť, že majú málo peňazí a čo sa týka non-paperu o tých odborníkoch, ktorý predložil pán Barozo, tu si musíte uvedomiť, že to existuje na národnej úrovni. Napríklad úpravy týkajúce sa vysokých úradníkov v niektorých krajinách, ktorí chcú opätovné delegovanie z tých eh, záležitostí na národnú úroveň a znižovanie kompetencií EÚ. To sú ľudia, ktorí toto robia dlhé roky aj v našej krajine. Počas britského, britského predsedníctva nakoniec záviselo na ehm, kancelárke pani Merklovej, aby sa tomu ubránila, pretože tieto postupy tam, tieto snahy tam boli, ale títo ľudia sú znova naspäť a snažili sa znova eh, všetko pre, ehm, prekladať na teda úlohy a kompetencie prekladať eh, na národné parlamenty, snažili sa menej platiť do Európskej únie a tak ďalej. Toto je problém Európskej únie, to je väčšinou problém eh, čistých, eh, teda krajín, ktorí sú čistými placami. Áno, samozrejme. Čo sa týka energetická politika, politiky, pokiaľ bude táto decentralizovaná a budete mať v jednotlivých štátoch odlišné prístupy, tak to povedie k rastu pracovných miest, k inovácii. A podporovať niečo také, to by nám pomohlo dostať sa z ekonomickej krízy. Pretože ako inak sa z nej môžeme dostať, ako ekonomi- cez ekonomický rast a ekonomický rast vytvárajú malá a stredné podniky, ktoré sú väčšinou etablované v, regionov, v regionoch. V regiónoch my vidíme príklady takéhoto postupu. Väčšinou nie tam, kde vláda vytvárala klastre, ale tam, kde sa inteligentní ľudia dajú dokopy a rozhodnú sa, že niečo vytvoria. A potom tam narastajú takéto klastre bez toho, že by to vláda nejako ovplyvňovala. Toto je skutočne veľmi dynamický proces, takže nemáme na jednej strane energetiku a na druhej politiku. Toto tam nie je. Samozrejme, že je tu určitý nátlak, to nie je nič nové. A možno by ste sa mali pozrieť a na to, kam mm, odchádzajú tie ostatné prostriedky. Východná Európa, no neviem, či tá skupina regionov v Polsku je skutočne efektívna. No neviem, ale podľa môjho názoru to skutočne závisí aj od toho, či sa na tom zúčastňujú regionálni politici. My si skutočne myslíme, že by sa toho mali zúčastňovať. Ja som z Polska videl vyslané určité signály v smere, že e, súčasná vláda by o tom chcela rokovať a možno, že dajú regionom väčšie právomoci. To by bol dobrý krok, ale tam vám, poskytnem vám príklad z inej um, krajiny. Bol som v Srbsku, on, Srbsko je decentralizované, tam len jeden nezávislý región na severe krajiny a všetci ostatní závisia v podstate od toho, čo sa rozhodne v Belehrade. A nás pozvali starostovia z, rúzny, z rôznych miest vo východnom Srbsku a hovorili, že sa medzi sebou schádzajú a chcú vytvoriť nejakú agentúru pre regionálny rozvoj, ktorú by mala podporovať Európska misia v Belehrade, pretože hovoria, že keď e, to nezoberú do rúk, do rúk sami, tak budú čakať do nekonečná, pretože nikto v Belehrade sa nebude zaoberať problémami východného Srbska. A keď som sa ich pýtal na to, či majú nejaký, nejaký spoločný menovateľ pre východné, východné Srbsko, tak sa zasmiali a povedali áno, my všetci sme veľmi zaostalí. A to je jediné, čo máme spoločné, ale jednoducho už to nejde takto ďalej a preto sme sa rozhodli, že to zoberieme do vlastných rúk. Čo sa týka dostupnosti finančných prostriedkov, tu máme skupinu na vysokej úrovni pre administratívnu záťaž, ktorá bola vytvorená v Európe. Jednoducho vyzerá to tak, že tá skupina začne fungovať, ale nevieme, aké výsledky budú z jej práce. Jedna vec. Druhá vec práve sme na valnom zhromaždení rozhodli, že vytvoríme pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať rôzne finančné mechanizmy. A či sa môžeme vrátiť k vám, lebo vy ste v podstate naš, našim jediným spojencom a pokúsime sa zabezpečiť, aby sa to financovanie v Európskej únii skutočne zjednodušilo pre regióny. Keď sa pozriete okolo Čierneho mora, tam máte európske regióny, potom máte Európske východné partnerstvo a všetci a vlastne idú rôznymi pravidlami, zariadia rôznymi pravidlami, majú rôznu správu a my potrebujeme, aby spolupracovali, ale, okolo, ale pri tom Čiernom mori sa nám to nedarí. My na tom pracujeme a predložíme e, na to návrhy aj tu na výbore. Ďakujem, hovorí pani Hübner. Myslím, že za všetkých kolegov môžeme poďakovať generálnemu tajomníkovi AR za túto mimoriadne zaujímavú e, výmenu skúsenosti a vážení kolegovia, pokiaľ dovolíte, teraz by som chcela povedať, že by sme e, s vami chceli spolupracovať aj v rámci všetkých tých projektov, o ktorých ste hovoril. A tiež dáme informácie nášmu sekretariátu, tak aby sa vaše dokumenty preposielali eh, k našim členom. Myslíme si, že by to bolo veľmi užitočné. Mhm. Áno, skutočne eh, skontaktujte sa so mnou alebo s našimi kolegami, keď sa pozrite na naše webové stránky. Je to aer.eu tam si nájdete kolegov, ktorí sa zaoberajú rôznymi vecami, máte tam ich maily, môžete sa s nimi priamo skontaktovať alebo napísať mne. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A keď dovolíte, budem pokračovať v našom ďalšom programe, pretože sme v časovej tiesni. Dobre, ďalší bod je bod 5. Dúfam, že pán Kedlov je tu.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 nedokončené nariadenia. Máme tu takú zložitú situáciu. Najprv teda odovzdám slovo pánovi Kirilovi a potom by som si vypočula, čo k tomu povie Európska komisia a ako sa z tejto situácie máme dostať. I'm going to be very short, but I would like... Budem veľmi stručný. Ale ešte predtým, než odovzdáte slovo komisie, rád Mm, by som vedel, čo si o tom myslia kolegovia z výboru, pretože tá situácia je naozaj veľmi komplikovaná. A musím povedať, že toto nie je úplne najlepšia úloha, ale musíme sa s tým nejak vyrovnať. Tie dokumenty boli pripravené kvôli transparentnosti, lebo teraz máme zmenu procedúr Ide teda o prechod podľa Lisabonskej zmluvy. A tento postup parlament teda dostáva mm, nové pravomoci, ale ostávajú tu niektoré praktické a právne otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. Takže otázka je, že odkedy bude parlament oficiálne konzultovaný v týchto otázkach. Komisia chce vydať to omnibusové eh, upozornenie, ktoré bude obsahovať všetkých tých, ktorých sa to bude týkať. Avšak do tej doby výbor nemôže začať oficiálne fungovať. Taká je situácia. Ktorý návrh po druhé bude odovstaný a ktorý bude nakoniec základom našej práce? My sme dostali určité signály, ale v poslednej dobe to nie je úplne jasné. Buď to bude ten pôvodný e, text, ktorý bol schválený 27. alebo nejaký nový návrh. Pravdepodobne to bude ten pôvodný text. Bude ten e, návrh zaslaný tiež Národným parlamentom. Zatiaľ sa tieto rozhodnutia líšia. Ale poznáme naš, stanovisko našich právnych odborníkov, ktorí hovoria, že áno. Po štvrté, ako sa rozhodne o stretu konfliktov záujme medzi nami a výborom pre zamestnanosť, pretože oni tiež chcú zohnať vedúcu, zohrať vedúcu úlohu v tejto oblasti. A potom, ako sa bude riešiť stred právomocí Takže až toto bude jasné, až to bude parlament v tom konzultovaný, tak sa bude na tom pracovať, ale bohužiaľ to vyzerá, že to tak rýchlo nezačne. A všetky tieto otázky sa týkajú veľmi kritickej situácie. Ja sa obávam, že keď to vyriešime, tak už dávno bude po kríze. Pokiaľ to bude aj naďalej jasne, tak predložíme druhý pracovný dokument. Takže na tom začnem pracovať oveľa neskôr. Ja potrebujem počuť váš názor na túto vec. aby sme sa rozhodli, ako um, budeme konať. Pán Bostinaro, ďakujem. chcel by som povedať niečo k Lisabonskej zmluve. Určite je potrebné aby je dôležité, aby zmeny tohto nariadenia boli prijaté v čo najkračej možnej e, dobe, pretože e, zjednodušenie nariadenia umožní krajinám, aby čo najskôr sa dostali z krízy. Druhá poznámka, neskôr, neskôr prijatie zmien ohrozí to, až bude príliš neskoro zrealizované a neuľahčí riešenie krizovej situácie a ovplyvní teda život krajín. Rozhodnutie z Koreperu, to je dôležité, aby sa čo najrychlejšie presadilo, aby sme spolupracovali na základe dohody. Nový návrh Európskej komisie miesto vchodu vpred je veľký krok dozadu a to my nemôžeme umožniť. Musíme bojovať za záujmy našich európskych občanov, našich členských štátov. E, takéto ustanovenia musia byť implementované v období 2007 až 2013 musia byť implementované už teraz čo najrýchlejšie opačné alebo iné riešenia budú nezmyslné a rozhodne budú porážkou aj pre prácu eh, nášho výboru. Pokiaľ ide o stred záujmu s výborom pre zamestnanosť, tu je jasné, že toto už bolo zrealizované bez akéhokoľvek opodstatnenia. A asi budem e, veľmi cynický, jediným dôvodom tu bude zase e, naťahovať takéto opatrenia, až kým kríza neskončí a tieto opatrenia e, už potom nebudú potrebné. Takže sa domnievam, že je potrebné sa obrátiť na konferenciu predsedov. Obraciam sa konkrétne na vás, pani predsedkynia. Tá konferencia musí vykonať to správne rozhodnutie, inak to bude nespodlivé ťažko vysvetlíme našim občanom, že sme neúspeli len kvôli tomu, že nejaké demokratické právne aspekty um, jednoducho neprešli. Ďakujem, pani Piero. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Nebudem sa vrácať k tomu, čo už bolo povedané doteraz, pokiaľ ide o právne tejto situácie. My sa nachádzame v neistej situácii, pokiaľ ide o text, ktorý nám bude odovzdaný ako aj o lehotu, kedy nám bude odovzdaný tento text, takže absolútne súhlasím s pánom Bostinaru. Toto bolo implementované na to, aby sme urýchlili a napomohli eh, krajinám, ktorí sú v najväčších ťažkostiach pri riadení tejto krízy a v podstate nikdy sa nám nedalo implementovať a nepodarí sa nám implementovať tento eh, návrh, až kým neskončí táto kríza. Pokiaľ ide o diskusie ohľadom jednomyselnej dohody na rade, ide o to, že či táto dohoda je tá najlepšia možná. Čo je isté, je to, že ako náhle tieto neistoty budú rozohnané, tak budeme musieť konať veľmi rýchlo. My sa tešíme že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, ako aj to, že bola zlepšená pred demokraciou. Avšak musíme veľmi rýchlo reagovať na to, aby sme bojovali proti hospodárskej kríze, ktorá ovplyvňuje tak občanov, ako aj podniky v našich regiónoch. Budeme mať dva mesiace na úvahu, počas ktorého času národné parlamenty budú konzultované. Využíme tieto dva mesiace na prácu. Lisabonská zmluva nemôže spomaliť túto procedúru v takýchto dôležitých otázkach, ktorá je spojená s súčasnou krízou. Ja už som vyjadrila eh, to, spravodajcovi moju ochotu spolupracovať a chcem ešte zdôrazniť to, že som schopná sa stretnúť s Európskou komisiou aj s ďalšími tieňovými spravodajcami, tak ako už to bolo zamýšľané. Je potrebné, aby sme sa rýchlo dostali vpred, aby implementácia Lisabonskej zmluvy eh, nespomalila toto naše rozhodnutie. Ďakujem. Pán Luhan, nech sa páči. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna Acuni. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Rovnako ako povedala predrečnička, tiež si myslím, že by sme mali teraz začať pozmeňovať text komisie. V opačnom prípade sa nám nepodarí využívať európske fondy na podporu boja proti kríze. A mňa teší, že Podobné stanoviská sú u všetkých členov výboru, hoci pochádzame z rôznych politických skupín. Takže podporujem to, čo povedal pán Bostinaru že je potrebné, aby inštitúcie boli bližšie občanom. Na to slúži Lisabonská zmluva. A táto správa je mimoriadne dôležitá, hlavne pre nové členské štáty. Potrebná je hospodárska sociálna kohézia. Už zaostávame a proces by sme mali rozbehnúť okamžite. Malo by to vychádzať z našho výboru a mali by sme využiť skúsenosti a myšlienky všetkých v našej, našom výbore. Ďakujem pekne. Pani predsednička hovorí pán Goldmanis. Budem hovoriť z hľadiska rozpočtového, pretože ja tam pôsobím ako stály spravodajca pre kohézne fondy. No a ja som dnes presne o tom hovorila vo výbore pre rozpočet. Ak chceme skutočne hovoriť e, o obsahoch, potrebovali sme stretnutie in kamera s zatvorenými dverami. Pokúsim sa byť teda stručný. Poprvé, keď sa pozriete na to, ako sa v krajinách plnil sociálny fond v minulom finančnom výhľade, e, keď ešte nebola kríza, ja nebudem menovať krajiny, nechcem, sa k tomu chyliť, ale poviem vám, že v rokoch 2002 až 2006 boli krajiny, cieľom bolo dosiahnuť 95 na platbách, to znamená prostriedky vyplatené za záväzky 95 a 5 potom na konci programu. Ale miesto tých 95 v mnohých krajinách bolo dosiahnutých 83, 73 81 Takže to plnenie je oveľa nižšie, než by sme očakávali. To je problém. Áno, sú tu krajiny, ktoré dosiahli 95-percentnú mieru. A otázka znie, prečo je tu takýto veľký rozdiel? V tom prípade nemôžeme povedať, že Európska komisia alebo že byrokracia to tu celé blokujú. Nie, celé je to na disciplíne členských štátov poskytovanie informácií, poskytovanie dokumentácie a tak ďalej. To je fakt číslo jedna. To je teda tá minulosť. Asi 16 miliónov, pardon, miliard eur z minulého finančného výhľadu, 16 miliard nebolo vyplatených. Áno, tam patria aj kohežné fondy, pretože tam je potrebné predložiť dokumentáciu do konca roku 2010. Ale keď sa pozriete na sociálny fond, tam sú čísla naozaj neuspokojivé. Keď sa pozrieme na nový finančný výhľad, podľa najnovších informácií z krajín, Myslím si, že tieto informácie sa poskytujú výboru pre rozpočet aj výboru pre regióny a tam vidíte, že v prípade sociálneho fondu je tam obrovský rozdiel počnúť s 13% na platbách, končiac 50, e, končia s 50%, takže tam sú obrovské rozdiely medzi krajinami. A teraz tu máme krízu. Pozrite sa na rozdiely v HDP. A tam žiadna korelácia nie je, že by to boli krajiny, ktoré sú v kríze, že tie by neboli splnili e, výsledky, že by neboli splnili podmienky, pretože majú problémy doma. Nie je to tak. My sme dnes vo výbore pre rozpočet odhlasovali rozpočet na 2010. Rada chcela 120 miliard, mliečný fond, kozlodu, i všetko sme tam my zakomponovali. Takže 6,6 je to na rok a ako to splníme? Nemáme tam žiadne rezervy. Takže nemáme tam rezervy. No a môžeme mať do členských štát povedením, že keď sú 6,6, tak musia poskytnúť ďalšie prostriedky. A to nebude jednoduché. V rozpočte 2009 sa už ukázalo, že to nie je možné. Takže preto si myslím, že musíme byť realistami. A ešte posledná vec. Pôžičky. Potrebujeme inštitúcie, ak zavedieme tieto pôžičky, ktoré to budú kontrolovať. Roky 2011, 12, 13. Tieto platby budú znížené. A to budú potom problémy pretože bude potrebné splácať, bude tam nejaký úrok. A ešte ďalšia vec. Keď sa pozriete na jednotlivé krajiny, nebudem znova menovať, ale uvidíte, že implementácia predkrizová teraz sa veľmi líči, líši. Kríza vôbec nemotivuje krajiny, aby lepšie plnili sociálny fond ani kohezné fondy. Sú krajiny, ktoré dosahujú menej už 10 niektoré ale majú až 60 Toto je naozaj vážny problém. Musíme to zanalizovať. Alebo urobme pracovnú skupinu v spolupráci s výborom pre výbor. Ja som v oboch výboroch. Ale nie je to jednoduchá vec a rozpočet sa obráti na komisiu s otázkami, čo sa stane s prostriedkami, ktoré boli na, v záväzkoch, ale neboli vyplatené, keďže krajiny nesplnili povinnosti. Posunie sa to na neskôr, alebo sa to neplatí vôbec? Musíme byť naozaj pozornejší. Lebo zdá sa, že situácia je veľmi komplikovaná. Prepačte mi, že vám poskytujem takéto informácie. My všetci chceme podporovať členské štáty. Moju krajinu napríklad tam má veľké problémy. Ja by som ich rád podporila, ale nie je to už také jednoduché. Madame Schretter, please. Pani Schretter. Ja, also ich möchte mir zum Áno, ja by som chcela viac e, hovoriť k postupu, pretože podľa mňa nikto nie, nikomu nie je jasné, aký by ten postup mal byť a čo sa vlastne udialo. Doteraz to vyzerá tak, že sme postupovali podľa stáleho, starého postupu, my sme mali, e, my sme mali súhlasné konanie alebo assessment procedure a vyzeralo to tak, že tento výbor musel uh, dať spravodajcovi mandát, musíme vypracovať stanovisko, aby sa mohol zúčastniť na neformálnom zasadnutí e, Rady a komisie. Tento postup ešte nebol um, realizovaný nikým. Ešte nie je žiadny mandát pre, pre spravodajcu doteraz dokonca. E, to znamená, že v tom assessment procedre e, do, do dnešného dňa parlament nevyužil svoje práva. A zelení sú väčšinou e, tí, ktorí sa stále pýtajú, kedy dostane správodajca mandát na rokovanie. On len počúval rozhovory a pokiaľ sa na nich zúčastňoval aktívne, to nebolo správne, nebolo e, to oprávnené. Takže Reálne videné to je tak, že momentálne máme dohodu v rade, máme dokument z Koreperu a teraz otázka, ako s tým budeme zaobchádzať. Pri najmenšom môžeme povedať, že dobre, nie je to, kom, nie je to iniciatíva komisie, ale rada už mala čítanie a dohodli sa na postoji, ale parlament ešte stále nemá vypracované stanovisko ani tento výbor, pretože nie je mandát pre spravodajcu doteraz. To najmenej, čo musíme teraz e, dosiahnuť, je, aby sa proces, teda postup, aby bol postup v tomto parlamente, v tomto výbore, tak, aby spravodajca dostal mandát. Inak si e, tieto, tieto naše práva stratíme. To je fakt. A teraz môj návrh. Bez ohľadu na ten spor, ktorý, e, v ktorom e, ide o to, či budeme postupovať podľa nového alebo starého postupu, aby sme si stanovili deadline pre pozmievacie návrhy, e, ani aby sme nemali len pracovný dokument, ale aby sme tu mali správu spravodajcu a potom môžeme rozmýšľať, akú formu táto správa bude mať. Či chceme ísť hneď do legislatívnej činnosti, alebo či e, to bude klasická správa. To je samozrejme možné a toto sa môže udiať aj v krátkom časom horizonte počas týchto 8 týždňov, pretože my môžeme tu čas ušetriť, my môžeme rozprávať aj s národnými parlamentami a môžeme si teda čas ušetriť, my môžeme pracovať paralelne. Ale myslím si, že je reálne, že to zvládneme, aj keď budeme mať ako základ tento dokument z Koreperu. Dobre, my to bude náš ústovok voči radi. my povieme, dobre, tak e, ten e, starý papier z komisie, ten dokument z komisie, tento bol pozvedený koreperom a my vieme teraz, že komisia e, pravdepodobne zoberie tento dokument z koreperu ako základ pre nový postup. Dobre, z toho teda vychádzajme. Bude to tak, zrejme. Takže zoberme si aj my um, tento dokument z ako základ a povieme, že dobre, toto je zrejme to, čo nám komisia e, urobí ako návrh. Teoreticky je to možné. A na základe tohto dokumentu z Koreperu vypracujeme naše uznesenie. Toto je naša úloha, ktorú sme doteraz neurobili. To je naša domáca úloha. Myslím si, že môžeme urobiť tento krok, potom, e, budeme, potom dáme mandát spravodajcovi a potom si môžeme e, premyslieť, ako sa k tomu postavíme. Či si ešte vyčkáme tých 8 týždňov, týždňov za čo sa prihovárame, alebo potom budeme na tej bezpečnej strane, ale už to nie je veľa času, kým sa to uznesenie dostane do plena a potom môžeme medzi teda výborom a plenom si premyslieť, či chceme ísť do spolurozhodovania, tak aby sa naplnili um, naše úlohy z Lisabonského zmluvy alebo z Lisabonskej zmluvy alebo nie. Ale otázka je, čo z toho vyplnie obsahovo. No, ale čo, aký obsah to bude mať, nevieme, pretože tiež nebola vo výbore žiadna obsahová diskusia. Doteraz sa diskutovalo len o postupe. A ja si myslím, že nezávisle na tom, aký postup vyberieme, zvolíme, mali by sme si objasniť, aký je ten text, eh, od ktorého sa chceme odraziť, eh, stanoviť si deadline pre pozriace návrhy, vysloviť mandát eh, správodajcovi, pretože doteraz on jedná vo svojom, vlastne, vo svojom vlastnom mene a nie v mene výboru. Toto treba jednoznačne povedať. My musíme jednoducho oficiálne postupovať on doteraz e, sa mm, zúčastňoval na zasadnutí neformálne a takisto aj konzultácie so ostatnými tieňovými spravodajcami boli neformálne, lebo nemal mandát. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pán Thorer. Čo sa týka procedurálnych otázok, tu sa pripojím k mojej predrečničke aj e, kolegyni z EPP. My si musíme uvedomiť, že čo sa týka dôležitosti témy, my e, musíme vedieť, že um, tu je dôležité stanoviť postup, ale čo sa týka obsahovej časti, e, musíme mať pred očami naše ciele. Pre mňa je mimoriadne dôležitý jeden cieľ. Musíme dospieť tam, aby sme v reálnom čase dostali čísla od komisie, ako vyzerajú tie regionálne nároky e, v časovom slede a aby sme uh, vedeli takisto, či niektoré veci nefungujú dobre, či je to teraz otázka byrokratického, teda administratívneho rámca pri realizácii alebo niečo iné. To sa potom vyhodnotí, ale myslím si, že toto by malo byť jeden z dôležitých bodov, aby sme postupovali v reálnom čase, aby sme sa do toho mohli zapojiť predovšetkým s ohľadom na posilnené možnosti našej činnosti podľa Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Pokiaľ sa nechce nikto ďalší prihlásiť do tejto diskusie, aha, prepačte, vy máte slovo. Prepačte. Prepačte, pani predsedníčka, ja by som vám chcela, ako Brejko povedať len toľko, že pokiaľ ide o, o názor e, výboru pre, zdravotné, e, pre, pre mm, zamestnanosť. Myslím, že to bol člen zo socialistickej strany, ktorý požadoval, aby tento výbor sa e, vyjadril k tejto záležitosti, takže chcem vám navrhnúť, aby sme rokovali v, aby ste rokovali v rámci vašej skupiny a zamyslili ste sa nad tým, či by sme nemohli či by ste nemohli teda stiahnuť túto žiadosť alebo preskúmať túto časť RFS Ďakujem pekne. Uh, just very briefly, I would like to inform you that I... Veľmi stručne by som vám chcela povedať, že ja som reagovala na list pani Pervonš Beres uh, a CCC C konferencii predsedov výborov sa zatiaľ nemôže zaoberať týmto skôr, než parlament začne s procedúrou pre reguláciu. Čiže pracujeme na tom, ale nemôžeme teraz urobiť viacej. Teraz by som chcela odovzdať slovo zástupcovi Európskej komisie, aby nám povedal, ako na tom stojí komisia. Um, the... Ďakujem, pani predsednička. Komisia pripravuje rozhodnutie o takom zvanom omnibuse, k tomu by malo prísť ešte dnes, čiže by to malo e, v tejto veci tiež e, aj e, vysvetlené na túto tému. V každom prípade by som chcel využiť túto príležitosť, aby som vám vysvetlil tú myšlienkovú líniu našej, našej právnej služby. Komisia už oficiálne odovzdal Európskemu parlamentu konkrétne v júli svoj názor v rámci toho formálneho postupu, ten svoj pôvodný návrh. Preto teda nedošlo k ďalšiemu dodatečnému predloženiu, k nejakému doplnkovému vysvetleniu. Nepovažuje to za nutné. Žiaden dodatočný ani formálny návrh nie je k dispozícii. V každom prípade naši právnici jasne vyjadrili, že od tej doby došlo alebo sa vytvorila nová politická realita v rade a tá viedla k tomu, že ako následný krok prostredníctvom toho Neupaperu tu bol zavedený návrh, ktorý je podobný ako ten konečný návrh, ktorý bol dohodnutý jednomyselne na Koreperi. A teda teraz tento je, e, toto je politický fakt, je to rozhodnutie Koreperu, ktoré my považujeme za predpoklad pre našu ďalšiu prácu. Takže, ako sa zdá, je to právna otázka v kontexte toho, či rada môže toto rozhodnutie oficiálne e, pred, odovstať ofici- e, Európskemu parlamentu, ale myslím, že toto by mala vyriešiť právna služba rady, či tu budú prostriedky ako tento dokument odovzdať Európskemu parlamentu na tom formálnom základe. Ak iste všetci viete, komisia príjma tento návrh Koreperu ako skutočnosť, je to realita. A teda teraz je v záujme inštitúcií, aby čo najskôr sa pohli spolupráci dopredu, aby tá, tie zjednodušovacie opatrenia, ako aj finančná podpora krajinám, bola poskytnutá k dispozícii čo najskôr. Podľa nášho návrhu by z tohto kontextu e, malo si následovné, že parlament a rada budú takými hlavnými hybnými pákami, na základe procesu spolorozhodovania, že takto by sa malo postupovať a v prípadnom trialogu by sa teda toto malo čo najrychlejšie vyjasniť. Ďakujem. Sú tu nejaké dodatočné otázky na komisiu? No, alebo je to dostačujúce? Ak je to dostačujúce, tak to vnímam tak, že situácia pre nás aby sme mohli začať našu prácu, je nasledujúca. Mali by sme toto ešte odkazať na plénum. V každom prípade sme sa na tom dohodli eh, pred mesiacom. Pred dvoma mesiacmi sme o tom tiež diskutovali. Zatiaľ budeme pracovať neformálnym spôsobom, pokračovať v tej neformálnej práci, aby sme teda nepredlžovali, nenaťahovali celú túto prácu až do chvíle, kým nezískame schválenie zo strany národných parlamentov. Ja to tiež vnímam tak, že všetci kolegovia, ktorí sa vyjadrili, boli v podstate za za ďalšiu spoločnú prácu na základe rozhodnutia Koreperu. Teda, aj keď e, rada bude toto zasielať parlamentu, je to určite dobrý signál. V každom prípade to bolo, e, bolo zdôraznené aj spravodajom pri príprave tejto správy. Formálne v každom prípade nemôžeme na tom pracovať, pokiaľ nedostaneme vyjadrenie z pléna a samozrejme potom bude práca prebiehať čo najrýchlejšie prostredníctvom tých bežných postupov, ktoré sa majú pri tomto prípade uplatňovať. Žiadne dodatočné pripomienky. Otázka pani Schröder, nech sa páči. V podstate komisia mi potvrdila už to, čo som povedala predtým. Faktom je, že jeden problém je doteraz nevyriešený a to, že tento výbor dodnes nevypracoval žiadne stanovisko. To znamená, že sa nemôžeme zúčastniť na trilógu. A to znamená, že parlament tu vlastne nevyužíva svoje práva. A ja som názoru, toho názoru, že mimoriadne dôležité, aby sme aby ste vy ako predsednička sa postarala o to, aby sme mohli e, získať naše vlastné stanovisko. To znamená, aby bola správa, ktor- s pozmeňovacími návrhmi a aby sa týmto vôbec umožnilo vôbec zúčastniť sa na trilógu, pretože inak my budeme mimo trilógu. My sme momentálne mimo. Komisia právom potvrdila, že, vy, že ona dodržala svoje termíny. Jediný, kto tu zaspal, to je regionálny výbor. Uh, this is completely unfair judgment. I'm sorry. To je úplne neférové podľa mňa povedať takéto niečo. Vy ste viete, že výbor pre regionálny rozvoj nedostal dokument k dispozícii. Má to prejsť ešte aj plénom a to sa zatiaľ neurobilo. V pléne to neprebehlo. A momentálne je tu názorový rozdiel medzi právnymi službami komisie a tými našimi. Takže všetko, čo sme mohli urobiť, všetko, čo mohol pán Kilo urobiť, bolo skrátka neformálne pracovať pozrieť sa na to nariadenie už teraz, aby keď začne formálna práca, aby sme boli pripravení a budeme pracovať, ale sú tu určité pravidlá, ktoré platia, platia a my ako regi ich nemôžeme porušovať. Ale ako vidíte, snažíme sa všetko zvládnuť na čas. Pán Kirilov sa chce vyjadriť. Áno, áno, súhlasím s vami, pani predsednička. Uh, uh course this referral is... Áno, toto vrátenie je potrebné, aby sme sa nedostali do palčivej situácie. Zatiaľ ešte oficiálne nevieme, čo dostaneme. Včera tu boli nejaké signály o tom, čo príde z komisie, teraz tu boli iné signály, signály iným smerom. Takže ja neviem, čo mám odporúčiť komisii? Ako mám povedať, čo, pardon, výboru? Ako mám povedať, čo robiť, keď nepoznám ten dokument? Takže áno, vrátenie, to je správny postup. A ešte je potrebné, aby sa predsednička výboru rozhodla, či to bude v našom výbore, či my budeme gestorským výborom. Ja by som bol za to a ďakujem kolegom za podporu, pretože my musíme vedieť, ako budeme my do toho celého zaangažovaní. Áno, ja súhlasím s pani Šreter, že, inform, že neformálne musíme už v tomto smere pracovať, ale nie je to chyba nášho výboru. Podľa mňa to je chyba rady. Ráda niekoľko mesiacov sa tým zaoberala, my sme stále čakali, čakali. Neformálne sme o tom hovorili, ale nemôžeme začať, keďže nemáme dokument. Takže chápem vás, kolegovia. Viem, že to trvá príliš dlho na váš vkus, ale keď bude tento postup oficiálne naštartovaný, tak potom pôjdeme do toho plnou rýchlosťou. Potom budeme vyvíjať tlak a budeme chcieť, aby sa rozhodlo čo najrychlejšie. Ak dovolíte, hovorí pani predsednička, predpokladáme, že komisia dnes príjme roznutie o omnibuse takže to príde ešte v decembri na plenum, že toto vráti do výboru, vo výboru REGI a ja potom zamýšľam vás požiadať, aby prvé čítanie, správa na prvé čítanie bola prerokovaná vo výbore 25. januára. Spolurozdovanie prvé čítanie, aby to už koncom januára bolo k dispozícii. O pozmeňovacích návrhov budeme teda musieť hlasovať až po tých 8 mesiacoch, hovorí pán Kirilov. Áno, áno, záverečné hlasovanie nemôžeme absolvovať, ale váš návrh môžeme prerokovať už e, aj v januári. I think we, we have more or less uh, agreed uh, at... Tak, myslím, že sme si skoordinovali postup. Pani Šreter. Pani predsednička, keď e, to je skutočne tak, že ste nedostali doteraz nič. Prečo hovorí komisia, že nám tieto veci poslala? Toto by, by bolo možno potrebné objasniť. Ja vám nechcem e, nič vyčítať, ale mne je jasné, že e, my máme už dlhšiu dobu dokument, na ktorý sme nereagovali, ku ktorému nebolo žiadny jasné, žiadne jasné stanovisko. Aj podľa assessmentu sme mohli vypracovať nejaké stanovisko bol jasný, to sme mohli podľa tohto postupu urobiť a mohli sme dať nášmu správodajcovi mandát, on by bol mohol úplne inak rokovať. Takže teraz by skutočne malo zmysel, keby ste vy sama od seba povedala, dobre, musíme počkať na oficiálne povoranie, ale intern jednoducho stanovíme postup, čo a ako sa dostať e, teda k agreementu? To znamená, na jednej strane si stanovíme postup, ako dáte nášmu spravodajcovi e, mandát na môžeme sa povedať, že môžeme tento papier, ktorý tu je, sa môže už rozoslať. A e, pri takomto postupe vychádzame z toho, že v decembri to poverenie dostaneme. To ale znamená, že to bude jasne stanovené, kedy bude deadline pre pozmeňovacie návrhy, kedy sa bude zrejme hlasovať a toto sa predsa môže teraz e, stanoviť. Ja vás nechcem ja nechcem povedať, že keď sa niečo neudialo, že vy ste na vine, ale jednoducho je už teraz nutné, aby sme, aby sme e, stanovili určitý postup a vy musíte skutočne v tomto pracovať. Lambert. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Možno by bolo veľmi dobre, keby sme urobili, eh, keby sme mali veľmi krátky poznámku do sekretariátu, pretože by bolo dôležité, aby sme vedeli, kedy sa tie veci posúvajú, pošlú ďalej a kedy nie, aby sme my presne mali informácie o tom, kedy sa čo k nám dostane. Takže jednoducho nemôžeme čaká, nie možno povedať, že sme stále boli tu a mali sme tu problémy, alebo mali sme tu um, frakčné problémy s vyčiarknutím kofinancovania. Potom by sa vytvoril obrovský problém. Jednoducho nesmieme byť ani príliš, ale aktívni, uh, aby sme sa v nejakom materiáli dostali príliš ďaleko. E, Všetko to trvá dosť dlho, ale to sú jednoducho úlohy, ktoré má každý z nás a my máme neformálne rozhovory a na tých neformálnych rozhovoroch bolo veľmi jasné, že sme boli veľmi nespokojní s tým prvotným návrhom a teraz máme šancu e, v decembri e, že v decembri bude predložené formálne, bude predložené formálne stanovisko a my budeme vyzbrojení. My uh, si to vypočujeme. Toto je veľmi pragmatický, myslím, návrh a mohli by sme pokročiť, aby sme si už teraz vyriešili a eh, problémy, a, eh, ktoré sa dajú vyriešiť, aby sme nerobili potom celý, celý aby sme nerobili potom nejaký cirkus okolo celý kohezný systém. Pretože potom by sme to mohli nestihnúť. Takže ešte raz, ja by som chcela mať poznámku sekretariatu, ja by som e, to mal e, rád v tak zhrnuté. My sa nachádzame v takom prechodnom e, období. Nechcem teraz hovoriť, kto urobil, kto urobil chybu alebo kto nie, ale my chcem, aby sme podporili spravodajcu, aby mohol podporovať, pokračovať po svojej práci a aby sme nemali potom ďalšie problémy. No, pokiaľ ide o obsah, ako aj formu tohto, ako aj proces teda tohto dokumentu, o ktorom sa venujeme, ja chcem podporiť čo najviac návrh našich kolegov pokiaľ ide o tento postup. A chceli by sme tam zohľadniť takisto aj dohodu dosiahnutú na Koreperi, pokiaľ ide o obsah. Myslím si, že je isté, že väčšie konfinancovanie z Európskeho sociálneho fondu nevyrieši definitívne tento problém, ale v prípade flexibilizácie ako aj automatizácie týchto kompromisov, ktoré určite neprevzal návrh komisie, Európskej komisie, myslím, že nemôžeme tu zastrieť to, že to má konkrétne efekty alebo konkrétne dopady v zmysle hospodárskej krízy. Ďakujem comments on this? So I, I... Má niekto ďalší eh, nejaký komentár? Takže ja by som eh, chcela poprosiť teda kolegov um, z komisie, aby prípadne eh, sa zasadili aj pri DG regionál za to, aby sa to čím skôr vyriešilo, aby sme dostali čo najskôr tieto informácie, tak aby sme mohli dodržať termíny na prípravu tohto dokumentu do prvého čítania. Ale samozrejme, my nemôžeme o tom dnes rozhodovať, pretože nemáme žiadny základ. My nemáme na základ, na e, základ, ktorého by sme to mohli urobiť. Pokiaľ nikto ďalší sa k tomu nechce vyjadriť, e, ukončím to, mohli by sme postúpiť ďalej, mohli by sme prejsť k bodu 6. Prepačte. Komisia. Komisia sa ešte hlási. Ďakujem. Len aby to bolo jasné, komisia odovstá toto oznámenie Omnibus, kde sa vysvetľuje, ako bude prebiehať táto procedúra a ten postup spolurozhodovania. Ako som povedal, žiadne nové dokumenty komisia nepredloží, pretože to vidíme tak, že 24. júla tohto roku bol odovstaný Európskemu parlamentu ten pôvodný návrh komisie a to omnibusové eh, oznámenie to len v podstate opakuje. je politickou realitou, že na Koroperu sa dosiahol kompromis a domnievame sa, že by sa malo pracovať na základe tohto kompromisu v kontexte procesu, ktorý povedie Európsky parlament a Rada. Teraz hovorí predsedkynia, čiže predpokladám, že to podporí právnická služba Európskeho parlamentu, až keď to bude jasné, ale my ako výbor to môžeme podporiť len politicky, nemôžeme robiť prácu iných ľudí. Ďakujem. A teraz eh, tu máme bod 6, to je správa o Bielej knihe Komisie nazvanej Adaptácia na zmenu klímy. Chcem odovstať slovo Salvatore Caronovi, pokiaľ či sú k tomu ešte nejaké pripomienky. Is he here? Tu prítomný? Is Mr. Yes. Mr. Carona is here? Eh, can you just make Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička, veľmi uh, stručne, pretože meškáme. Ja už som predložil kolegom uh, tento uh, názor, pokiaľ ide o tento názor k Bielej knihe ohľadom klimatických zmien. V príbehu budúceho týždňa v Kodani medzinárodné spoločenstvo sa bude, bude čeliť ako podporovať efektívne aktivity, aby sa mohlo čeliť dôsledkom kvôli klimatickým zmenám. Takže všetci dúfame, že tam bude veľká vôľa, aby sme prijali spoločné e, opatrenia, aby sme mohli čeliť takýmto vážnym e, problémom, ktoré sú už uznané ako najväčšia výzva na budúce 10 ročia. My už teraz vieme, že budeme musieť čeliť dôsledkom klimatických zmien minimálne nasledujúcich 50 rokov. Sú to dôsledky, ktoré obsahujú zvýšenie teploty na povrchu Zeme, alebo na hladine mori sú tu rizika erózie pobrežných oblastí, ťažkosti eh, potravinového zabezpečenia a takisto aj zabezpečovania zdravia ktoré sú spôsobené len eh, dopravou, ako aj, činnosť, ale ako aj činnosťou priemyslu. Všetko toto má možnosti riešenia. Prvá eh, spočíva v tomto, aby sme eh, sa snažili znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú spôsobené ľudskou aktivitou. A po druhé, treba podporovať čin, adaptačnú činnosť, ktorá by mala Eh, umožniť teda adaptáciu eh, environmentálnych eh, systémov, aby sme znížili ich zraniteľnosť. Tento biela kniha komisie sa snaží teda naznačiť akýsi akčný rámec Európskej únie, kde by sa zapracovali jednotlivé činnosti alebo aktivity členských štátov a podporovať ČIS tiež medzinárodnú činnosť, ktorá by bola prepojená s týmito našimi prosiekami a tiež podporovať obzvlášť špecifickým spôsobom rozvojové krajiny. A teda individualizovať e, túto komplexnú stratégiu tak, aby sme mohli čeniť rôznym e, scenárom, ktoré sa môžu objaviť. My okrem toho vieme, že posilnenie e, stratégie adaptácie na klimatické zmeny predstavuje tiež obrovskú príležitosť pre nové investície, podstate ide o hospodárstvo, e, nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré by mohlo podporiť e, oveľa väčšiu energetickú účinnosť, ako aj šírenie nízkouhlíkových produktov, ktoré by mohli dať takisto poskytnúť e, možnosti pre rozvojové krajiny, ktoré sa nachádzajú aj v oblasti, teda v čase hospodárskej krízy, ktorá je teraz podstatná. Keďže vieme, že klimatické zmeny budú mať dopad, rôzny dopad na jednotlivé regióny a tiež e, na rôzne vrstvy obyvateľstva. V Európe sú to práve e, e, južné oblasti, ktoré sú týmto najviac vystavené, čiže oblasť okolo Stredozemného mora, ale takisto aj horské oblasti, napríklad Alpy a ostrovy a pobrežné oblasti a nechcem zabúdať tiež na ultraperiférne oblasti. Čiže v nasledujúcich rokoch si budeme musieť overiť E, následujúcu diferenciáciu medzi jednotlivými oblastiami Európy. Stačí sa zamyslieť nad tým, to je len príklad, že v sektore energie, energetiky tieto klimatické zmeny budú mať tiež dopad na, na dopyt ako aj na ponuku. Čiže budeme čeliť takému um, scenáru, kde uh, topenie ľadovcov ako aj uh, daž, um, môžu vlastne predstavovať veľký dopad práve pre južnú ako aj severnú oblasť. To isté platí aj pre ďalšie sektory, napríklad poľnohospodárstvo, cestovný ruch, doprava, infraštruktúry, zabezpečovanie vodných strojov máme príležitosť, aby sme teda sa snažili dohlbky to prepracovať, ale chcem zdôrazniť hlavne toto na takom výbore, ako je tento, ktorá zabezpečuje koheziu v rámci EU medzi jednotlivými regiónmi, že toto je obzvlášť dôležitá téma, ktorá e, bude riešená s mimoriadnou pozornosťou. A chcem tiež zdôrazniť dva aspekty. Šíriť politiky, ktoré by mohli E, sa zabezpečí tak privátne, ako aj súkromné investície do takých činností, ktoré by podporovali kompatibilný rozvoj v súlade s klimatickými zmenami. A potom druhý aspekt, presvedčenie a podpora aktivít komisie, aby sme vytvorili riadiaci výbor pre dopady klimatických zmien a pre adaptáciu na tieto uh, fakty. Čiže je to konkrétne uh, prepojenie regionálnych a miestnych orgánov s európskou úrovňou. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí mi pomohli v tejto práci aj cestou pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Trimopoulos. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Toto je veľmi závažná otázka A my k tej práci prispieme eh, hlavne eh, tým, eh, čo bolo spomenuté. Tento návrh sa uberá správnym smerom. A ja by som tiež k tomu chcel povedať niekoľko vecí, niekoľko úvah, ktoré je potrebné nestrácať zo zreteľa. Napríklad v bode 3 tam sa hovorí o tom, že je potrebné na čas bezodkladne reagovať na globálne oteplovanie planéty a nielen cez opatrenia, ktoré smerujú k znižovaniu emisí, ale aj cez rôzne preventívne opatrenia. A teda ja by som bol rád, keby sa tam pridalo odkaz na právne záväznú dohodu, ktorá je za zásadnou požiadavkou, ako hovoril aj pán komisár Týmas, a ktorá je úplne v línii komisie. A tiež tam, kde sa hovorí o znižovaní emisí skleníkových plynov, mali by sme pridať kvantitatívny cieľ, čiže o 30 až 40 oproti emisiám v roku 1990. Ja to hovorím preto, že IPCC sa hovorí o znižovaní o 25 až 40 ale pritom Európska únia súhlasí s 30 keď sa teda na tom dohodneme, čiže čo je vec, ktorá je spomenutá aj v Bielej knihe na stránke 3. A tiež by sme mali tam, kde sa hovorí o opatreniach na znižovanie emisí, pridať opatrenia na posilňovanie alebo rozvíjanie lesov, pretože je potrebné zabraniť odlesňovaniu a vysádzať e, nové lesné porasty. Ja by som chcel v tomto odstavci, tam, kde sa hovorí o preventívnych opatreniach, e, o, o opatreniach pre adaptáciu, rád by som bol, keby sa tam pridalo tiež cez ciele na znišovanie emisí a cez regionálne ciele, cez regionálne adaptácie, aby to nezostalo len na národnej úrovni. A body 5 sa hovorí o stratégii adaptácie od roku 2013 a neskôr. Tak e, tiež tu by sme mali zdôrazniť ostrovy a pobrežné oblasti, ktoré sú ohrozené viacej ako ostatné oblasti. A tiež si myslím, že je potrebné v bode 7 tam, kde sa hovorí o rozvoji dopravných infraštruktúr, tam by sme mali zdôrazniť to, e, zdôrazniť železnice. Tiež kvôli tomu, že sme o tom hovorili už dnes ráno na výboru pre životné prostredie, pretože železnice alebo spáľujú len 10 eh, energie oproti cestnej doprave. A tiež by som bol rád, aby sme zdôraznili, že je nutné fondy eh, pre súdržnosť a rozvoj vidiek viac zacieliť na takéto opatrenia, ktoré bojujú s klimatickými zmenami, vrátane rôznych eh, programov v rámci spoločnej hospodárskej politiky. Ďakujem. Obermeier, please. Pán Obermajer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Komisia správne spoznala, že zvládnutie klimatických zmien si vyžaduje e, rýchlu reakciu dvojakého druhu, poprvé zniženie emisí skleníkových plynov, teda príjmanie opatrení na ochranu klímy a potom po druhé prispôsobenie sa zmenenej klíme. Ja pochádzam z Rakúska a Rakúsko má v svojej blízkosti nebezpečné jadrové elektrárne, je to český Temelín a slovenské Mochovce. A preto chcem poukázať na to, že jadrová energia nepredstavuje ani ochranu pred klimatickými zmenami, ani prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Jadrové riešenie, jeho príspevok je nízky, náklady sú vysoké, takže jadrová energia je mimoriadne nebezpečnou technológiou a zvýšený počet reaktorov zvyšuje riziko nejakého, nejakej poruchy a je to teda vlastne riziko aj pre verejné zdravie. Alpy sú v tejto súvislosti dôležitou témou. Je tu hlavne spolupráca v alpských regiónoch v prípade tých e, opatrení na prispôsobenie. Alpy sú osobitne postihnuté klimatickými zmenami, topia sa ľadovce, sneh sa topí oveľa skôr než v minulosti a veľké časti Európy sú ohrozené týmito zmenami. Côte d'Azur, e, Maďarsko, Rakúsko, rieky, napríklad e, Dunaj a tak ďalej. Takže aby tu bol trvalúžateľný rozvoj v tejto oblasti, na to je potrebná regionálna spolupráca v oblasti tých prispôsobujúcich e, opatrení v Alpskom regióne. Toľko som chcel povedať. Ďakujem. Thank you very much. E, Ďakujeme, pani Šreter, nech sa páči. Ďakujem pekne. Podľa mňa to, čo povedal predečník, bolo mimoriadne zaujímavé. Ja si tiež myslím, že v stanovisku sa musíme koncentrovať na to, čo spadá do našej právomoci výboru REGI. Ide o to, pozrieť sa na koheznú politiku, na jej príspevok k boju proti klimatickým zmenám. Momentálne vieme, že tu máme ešte veľa domácich úloh. Momentálne väčšina prostriedkov ide do investícií, ktoré sú negatívne pre klímu. Toto musíme v tej správe načrtnúť, pretože je to príspevok, ktorý môžeme my prispieť k tomu, aby ohrozené regióny, regióny ohrozené klimatickými zmenami, a k tomu patria aj Alpy, to sú pobrežné regióny. Takže aby sme takýmto regiónom, ostrovom vyslali tento signál. Čiže poprvé, akú úlohu plní kohezná politika, hrá kohezná politika, pokiaľ ide o klimatické zmeny a ako to zmeniť, aby mohla táto politika mať pozitívny vplyv. To bola prvá vec. Druhá vec, potrebné je sa pozrieť na to, ako to funguje na lokálnej úrovni, čo robí, čo môže robiť. Vieme, že tu máme agendu 21, lokálna úroveň prispieva k trvalúžateľnosti naozaj aktívnym spôsobom, ale bohužiaľ často sa to neuznáva, tento jej príspevok, príspevok lokálnej úrovne. No a teraz je na nás, na výbore REGI, aby sme sa postarali o to, že komúny a iné územné celky, regióny, ktoré sa aktívne zapájajú do e, týchto aktivít, aby dostali podporu z našej strany. Tento výbor má ďalej za úlohu v tejto bielej knihe poukázať komisii na to, že sú to príklady toho, ako je možné stimulovať iných k tomu, aby zmierňovali rizika klimatických zmien, teda poukázali to dobré príklady. A ešte ďalšia vec vec, ktorá sa musí spomenúť v tomto stanovisku nevyhnutne. Ide o to, že tu máme štúdiu, štúdiu Regióny 2020, v ktorej sa jasne poukazuje na to, aké riziká vyplývajú z klimatických zmien pre určité regióny, koľko percent obyvateľstva je postihnutých alebo bude postihnutých, keď klimatické zmeny budú postupovať tým tempom, ako je to momentálne, aké obrovské škody to môže spôsobiť v regiónoch nie len, že biodiverzita je ohrozená, ale sú tu aj ďalšie veci, napríklad niektoré odvetvia hospodárstva sú ohrozené a toto dokazuje štúdia 20, Regióny 2020. Takže mali by sme ju spomenúť v tomto stanovisku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja využijem túto príležitosť, než dám slovo pánovi Van Nistelrojovi. V tomto dokumente je podľa mňa oslabený, oslabená tá časť týkajúca sa príspevku jednotlivých európskych politík, takže súhlasím s pani Šreter, pokiaľ ide o ten prínos politik, že tam musí byť uvedené pán Van Nistelroj. Ďakujem. Áno, to je môj problém s týmto stanoviskom. Nechápem celkom uspokojenie správodajcu s týmto dokumentom. Ja nie som až taký spokojný, keď to celé prečítate. V každej jednej kapitole komisia prichádza s aktivitami na úrovni EÚ a v členských štátoch. A to je všetko. Najprv bola zelená kniha, tam sa hovorilo o teritoriálnej dimenzii, o teritoriálnej kohezii. Potom sa na to ale nenadviazalo v Bielej knihe, takže slova áno a prax nie. Nie, ja by som chcela, aby naše stanovisko bolo prísnejšie, teda neopakujme všetko, čo už je niekde inde napísané, ale povedzme jasne, že je potrebné to prispôsobenie, že je potrebné zaangažovať mesta a regióny. Áno, teritoriálna súdržnosť, dopady v mestách, v horských oblastiach, pobrežných oblastiach – Napríklad tú štúdiu spomeňme. Eh, spomeňme eh, regióny 2020, spomínanú štúdiu. Tam sa uvodzajú presne tie ohrozené regióny. To stanovisko je nepostačujúce, tie formulácie nie sú postačujúce. To je prvá vec. Druhá vec. Keď sa pozriem na to posledné odporúčanie, áno, treba viac prostriedkov. Ale to je ako keby ste sa spýtali uh, kapra uh, pred Vianocami uh, známú otázku. Ale odkiaľ majú prísť uh, tieto prostriedky? Z akých fondov? Keď sa nad tým riadne nezamyslíme, aké nástroje chceme v regionálnom výbore, tak je to ako keby bianko šek. Takže musíme byť presnejší. Vo výbore sa povedalo, že sú potrebné zmeny a keď sa to nedeje, klimatické zmeny postupujú. A na to je tu napríklad fond Solidarity. Sú tu teda nástroje, ktoré môžu v núdzovej situácii pomôcť. A tento fond musí byť mimoriadne flexibilný, keď nastanú takéto situácie. Myslím, že rovnako ako povedala pani predsednička, musíme teraz reagovať. Naše nástroje musia byť efektívnejšie a ja sa teda budem snažiť prispieť k tomu, takémuto zefektívneniu. A na to je potrebné sprísnenie tohto, tohto stanoviska. V parlamente sú stovky, tisícky stanovisk a stanovisko potom e, dostane gestorský výbor a ty povedia, no toto je stanovisko z výboru Regini, oni to naozaj musia prevziať. Ďakujem. Ďakujem, pán Beset. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V rámci Bielej knihy sa domnievam, že príspevok výboru pre regionálny rozvoj by mal byť taký, že boj proti klimatickému oteplovaniu a všetkým jeho dôsledkom by mal sa stať prioritným cieľom regionálnych politík a mali by sme z toho vyvodiť všetky dopady. Pokiaľ ide o nástroje, nie je to iba sektoriálny boj, oblasť po oblasti alebo rezort po rezorte, napríklad hospodársky rezort alebo čas hospodárskeho rezortu potom, ale je to vlastne samotná koherencia na E, celkové pretavenie na naše regionálne politiky a preto máme ten najdôležitejší nástroj, ktorý myslím, že tu chýba v tom stanovisku, ktoré komisia môže pýtať a ide konkrétne o klimatický územný plán v klimatickom územnom pláne, ktorý ja poznám vo Francúzsku, sú ozajstné regionálne snahy o zavedenie politického globálneho súladu, ktorý sa týka všetkých eh, sektorov regionálneho rozvoja ide o regionálny rozvoj, ktorý by nešiel v protiklade alebo eh, proti o eh, klimatickému oteplovaniu, čiže ide o ekonomický rozvoj, rozvoj dopravy, ochranu biodiverzity, o spôsoby poľnohospodárskej produkcie, urbanizmus a tak ďalej. Čiže by som bol za to, by som žiadal, aby ten, táto myšlienka územných klimatických plánov, ktoré by boli v súlade so závermi Kodaňskej konferencie, bol zavedený do Bielej knihy a stal sa e, chrbtovou kosťou, ako aj motorom rozvoja regionálnej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte posledný rečník. Uh, thank you very much, Madam Chairman. Uh, firstly, I think that... Uh... Pán Kelly, ďakujem pekne. Ja si myslím, že v poslednom čase väčšina uznáva problém klimatických zmien a ja to vidím aj v mojej vlastnej krajine. Teda došlo k dramatickej zmene uh, verejnej mienky ku klimatickým zmenám, hlavne v dôsledku záplav, ktoré sa uskutočnili. Miesta, ktoré boli zaplavované pravidelne, boli zaplavené, miesta, ktoré neboli zaplavované, boli tiež zaplavené a ľudia akceptujú, že toto je nový fenomén, ktorý sa bude opakovať a väčšina ľudí toto všetko asociuje s klimatickými zmenami, takže mení sa verejná mienka, je potreba niečo robiť. Globálne oteplovanie samozrejme je globálnym problémom a to je potrebné globálne riešenie. Preto na európskej úrovni musíme prevziať taktovku a budú dúfať, že ostatní pôjdu s nami. Dovolte mi niekoľko vecí, nechcem opakovať, čo už tu odznelo. Obnoviteľné zdroje, samozrejme, toto je vec, ktorú mnohí podporujú. Mnohí sa snažia fungovať na tomto trhu s obnoviteľnými zdrojmi, ale momentálne sa to neoplatí z, z ekonomického hľadiska. A je tu potreba investovať do výskumu a vývoja v tejto oblasti, napríklad prílivová energia. To zatiaľ nie je poriadne rozvinuté, pretože tam chýba výskum v tejto oblasti, to je potrebné urýchliť. Spomínala sa preprava, toto je obrovský problém počet motorových vozidiel na cestách celosvetovo sa za najbližších 10-15 rokov zdvojnásobí, naozaj zdvojnásobí obrovský nárast. Je tu síce zlepšovanie palivovej účinnosti motorových vozidiel, ale toto je oblasť, ktorá si naozaj vyžaduje obrovskú investíciu do výskumu a vývoja ďalej budovy. Toto je oblasť, ktorú berieme tak povedať samozrejme. Ja som si niekde prečítal, že 50 emisí spôsobujú budovy. Znova, obrovský problém, ktorý sa dá riešiť relatívne rýchlo, keď tu je vôľa, keď tu je know-how. Polnohospodárstva sa spomínala a to je veľká téma. Je tu tendencia napadať polnohospodárstvo, ako by toto spôsobovalo samé emisí. Áno, ale je potrebné si uvedomiť, že je potrebné vzdelávanie tých, ktorí pracujú v polnohospodárstve. Videl som tu poster v parlamente nedávno. Na ňom sa uvádzal mm, less meat, less heat, teda menej mesa, menej oteplovania. A v iných krajinách sú ľudia, ktorí e, umierajú od hladu. Takže je potrebné aj tomuto, týmto sa zaobrať a nájsť nejaké realistické riešenia. Na záver otázka jadrovej energie. Ja som z krajiny, tam, kde poviete jadrová energia, tak vás pomaly idú zastreliť, pretože je tam veľmi negatívny prístup, napríklad k Černobylu a tak ďalej, ale zároveň pozrite sa na Francúzsko, tam je myslím, že 58 jadrových elektrární, a my ako Európska únia by sme mali prijať jasnú politiku, pozrieť sa na plusy, mínusy, naozaj férové argumenty. Nevychádzajme z emocií, pretože teraz je tu snaha jadrového priemyslu recyklovať odpad a tak ďalej. Takže pozrieme sa na to, ako to vyzerá a povedzme áno alebo nie na základe faktov a nie na základe emócií to sa týka, tie emócie sa týkajú hlavne teda polnohospodárstva a jadrové energie. Ďakujem pekne, Šon. Pozerám, nikto sa už nehlasí o slovo. Lehota na návrhy 10. decembra 12.00. Poprosím, kolegovia, berte vážne túto lehotu. Ja si myslím, že stojí za to teraz vypracovať riadne stanovisko, poukázať na úlohu regionálnej politiky, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A podľa mňa môžeme poukázať na to, že toto je politika prínosná v boji proti klimatickým zmenám. A toto bude dôležité aj pre budúcnosť našich politik. Takže 10. decembra 12.00 lehota napríklad nepozmaňovacích návrhov. Poďme prosím k ďalšiemu bodu. Sedmičku presuňme na zajtra, lebo tak sme sa museli veľmi, veľmi ponáhľať. Takže poďme rovno ku koordinátorom. Takže poprosím kolegov, ktorí nie sú koordinátormi, aby opustili sálu. Nech sa páči. Pekný večer.